Milí kolegovia, prosím vás, e, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli začať hneď naše plenárne e, zasadnutie. Je to 132. plenárne zasadnutie výboru regiónov. Takže toľko ich bolo doteraz zorganizovaných. Najskôr vás chcem požiadať, ak súhlasíte, aby, o, pokiaľ ide o program nášho zasadnutia, chcem navrhnúť, aby sme prešli k stanovisku pána Jadla a, a pán Jansen, potom by sme pána Jansena by sme potom trochu neskôr, nikto nemá pripomienky, dobre má niekto námietky k poslednej zápisnici z našej poslednej schôdze nie, takže zápisnica je tiež schválená. Chcel by som srdečne privítať delegáciu primátorov, e, ktorí sa zúčastnili Digital Citizens Challenge, to je digitálna agenda, aby je to vlastne iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa rozhodla pomôcť 41 miest v oblasti digitalizácie aby sa zlepšili podmienky a teda mm, e, občanov. Vítajte medzi nami, e, lebo dnes budeme mať skutočne veľmi dôležitú rozprávu a ja medzi nami vítam pani komisárku Korina Kre, Korinu Kreču. Vážená pani Kreču, vítajte medzi nami opäť raz na začiatku tejto hlavnej rozpravy E, ktorú sme tu pripravili a to sú vlastne stanoviská, ktoré sa týkajú rozličných nariadení, e, ktoré treba prijať pre e, vlastne budúci program v Európskej únii. Dnes spoločne prijeme naše stanoviska pre oblasť koheznej politiky aj stanovisko pre poľnohospodárskú E, politiku, čo súvisí s rozvojom vidieka. Aj napriek veľmi tesného kalendáru máme inštitucionálnu pozíciu na to, aby sme ovplyvnili tak Európsky parlament, ako aj Európsku radu v oblasti politiky súdržnosti. Takže sme vlastne v takom správnom čase okrem politiky súdržnosti tak je, sú tu ostatné stanoviska, ktoré sa takmer všetky týkajú viacročného finančného rámca E, ktoré vlastne budú prijaté a tie ostatné stanoviska už boli odhlasované v októbri a sú tu ešte niekoľko stanovisk o programe Erasmus, o tých budeme hlasovať vo februári. Som veľmi rád, že práca je takmer dokončená a som naozaj veľmi rád aj výbornej úrovni koordinácie medzi spravodajcami, ktorí skoordinovali 20 stanovísk a to je veľmi dôležité. Ako som už často pripomínal, naša skutočná práca začína prijatím stanovísk, ona nekončí, pretože teraz musíme dosiahnuť to, aby sa naše stanoviská čo najskôr ocitli v nariadeniach a už sme konštatovali, že mnohé pozmenujúce návrhy v Európskom parlamente prevzali naše stanoviska, čo znamená, že naši spravodajcovia boli mimoriadne proaktívni. Ja vám k tomu gratulujem, iba takto môžeme posilniť dôveryhodnosť nášho výboru a zvýšiť vplyv regiónov a miest eh, v rozhodovacom procese v rámci Európskej únie. Hlavná práca však ešte zostáva na úrovni členských štátov. My sme videli, že je tu mnoho úrovní e, partnerstiev a že je, sú tu isté také e, pokušenia cúvnuť. Pokiaľ ide o koheznú politiku a európsky semester, tak ešte pre, e, pre, stále pretrvávajú také ideologické e, niektoré návrhy. Niektorí naďalej E, chcú recentralizáciu a zjednodušovanie a vlastne zjednodušenie kohéznej politiky. Áno, my sme za to, ale nie sme za recentralizáciu. A práve teritoriálna spolupráca v členských štátoch je ešte taká bojazlivá. Napríklad cezhraničná spolupráca návrh Európskej komisie e, našie, e, sa, sa stretol s veľkou opozíciou v rade. A keď sa stanovisko k tejto veci odhlasuje. Ja dúfam, že vy všetci využijete tieto stanoviska na to, aby ste vo vašich krajinách a pre, aj pred vašimi ministrami skutočne dobre hovorili v prospech kohesnej politiky, ktorá by bola ambiciozna na celoeurópskej úrovni. Táto práca je veľmi dôležitá, možno, že tá najdôležitejšia, ktorá nás čaká v nasledujúcich mesiacoch, a to je práca, kde máme aj najväčšie možnosti zlepšenia a preto ja rátam s každým z vás, s každou skupinou, národnou skupinou, aby sme skutočne mohli tento postoj rozširovať. Skôr ako príjmeme naše stanoviská, dnes máme e, tú čest, že budeme môcť ešte raz so správodajcami e, a s komisárkou, ktorá je zodpovedná za regionálnu politiku, o tom diskutovať. Pani komisárka, milá Korina, teraz vám dávam slovo, skôr ako otvoríme našu hlavnú debatu s členmi. Thank you very much, Karl Heinz. Ďakujem pekne, Karl Hans a vážny pán predseda Lambert, vážený prítomný, príjemné popoludnie. Som veľmi rada, že mám možnosť stretnúť sa dnes popoludní s vami. Významne prispievate k diskusii o budúcnosti Európy a budúcnosti o našej budúcej podobe koheznej politiky, budúcnosti našich regiónov EÚ. Chcela by som zablahoželať vášmu výboru, najmä po veci rýchlosti. Už ste totiž vypracovali rozsiahle stanoviská, to veľmi rýchlo. Na našej ceste k budúcej pro- podobe programov je treba dať priestor tým, ktorí budú ísť príkladom ostatným. Vaša práca v legislatíve určuje tempo rade, parlamentu, všetkým nám. A za to srdečná vďaka. Ďakujem za vašu podporu. Chcela by som osobne, osobitne vyzbihnúť koheznú alianciu. Je to mimoriadne dôležité. Ešte raz ďakujem všetkým. Marku, Karl Heinz, Ďakujem za toto naše spoločné úsilie. V najťažších dňoch prípravy viacročného finančného rámca ste poskytli hlas európskym regiónom a mestám. Je to hlas viery v budúcnosť koheznej politiky, je to hlas podpory našim najzákladnejším presvedčeniam a síce, že v Európe nechceme, aby žiaden región ostal v zabudnutí Váš hlas zaznieva aj dnes. Európania dnes poskytujú podporu, tak ako povedal Karl Heinz, v troch základných oblastiach. Poprvé, podpora princípy partnerstva, to je veľmi dôležité, pretože prístup k regionálnej politike je úzko prepojený s regionálnymi partnermi, regionálne samozprávy, miestne samozprávy, ďalej občianská spoločnosť, sociálni partnery, vy e, presadzujete politiku v praxi, poznáte, aké sú tam ťažkosti, poznáte miestne potreby, čo by sa dalo zjednodušiť, zlepšiť. Tiež obohacujete tento prístup svojim poznaním, svojimi nápadmi. A predovšetkým obohacujete koznú politiku svojou energiou, trpezlivosťou, odhodlaním v snahe zlepšiť život ľuďom, ktorí žijú vo vašich regiónoch. A za to srdečná vďaka za túto efektívnu regionálnu politiku. Tá je možná iba vďaka silným regionálnym partnerom. Ďalej po druhé, ďakujem za podporu v, vo veci partnerskej dohody pre všetky členské štáty. Tento strategický dohľad je potrebný, táto koordinácia je potrebná medzi prostriedkami a fondami. Tieto diskusie so všetkými kľúčovými partnermi sú tiež nevyhnutné na regionálnej miestnej úrovni, teda vládky sociálni partnery, preto partnerské dohody pre všetky členské štáty sú nevyhnutné. Bez ohľadu na počet programov, na predelené sumy, nie je priestor pre dvojaké štandardy v EÚ. Moje stanovisko som približila aj na Rade pre všeobecné záležitosti minulý týždeň. Ako viete, tam e, sa ukazuje návrh e, na to, aby sa e, zachovala povinná povaha tejto dohody o partnerstve. Už som uh, e, uviedla aj kolegom v komisii, my budeme v tomto neoblomní a budeme trvať na svojom postoji bez ohľadu na to, koľko presne členský štát dostane. Musíme sa dopracovať stratégie pre všetky členské štáty. Nemôžeme deliť krajiny e, na e, jednotlivé triedy. Ďalej, význam miestneho rozvoja. Európa blízka občanom eh, podľa miestnych potrieb, ktorú budú plánovať eh, miestni ľudia v partnerstve s miestnymi ľuďmi. Je to rozvoj, ktorý plánujú ľudia spolu eh, s ostatnými aktérmi. Toto nie je len prázdne slovné vyhlásenie, nie sú to len prázdne slova. Je to naše jasné politické odhodlanie a politický cieľ číslo 5 Európa bližšia občanom. To sa pretavujú záväzky na realitu v praxi. Poskytli sme rozličné nástroje, e, širší súbor územných nástrojov, e, ďalej Európska mestská iniciatíva, e, tu sa zhrnie všetky mestské opatrenia, ďalej vidiecký rozvoj a tiež prostriedky poľnospodárstve na rozvoj vidieka. Isté, že cieľom týchto nástrojov je zvýšiť právomoci mestám, regiónom, miestnym ľuďom. Musíme našim občanom dokázať, čo Európa robí v ich prospech. Teraz prejdem k ďalšej téme, ktorá sa musí ešte objasniť. Okrem povinnej povahy partnerských dohôd, e, tu je ďalšia vec, ktorá sa musí doriešiť a síce otázka programovania 5 plus 2 Viem, že máte isté výhrady a isté obavy s tým spojené. Chcela by som si vypočuť tieto obavy o malý okamih. Keď dostanete priestor vystúpiť, budem mať možnosť vypočuť si vás k tejto téme, ale chcela by som vysvetliť, ak dovolíte, z čoho sme vychádzali, prečo by sme chceli zaistiť tento ďalší priestor, túto flexibilitu. Viem, že podporujete aj túto zásadu, podporujete flexibilnejšiu politiku takú, ktorá bude zohľadňovať aj ad hoc okolnosti. Viem, že mm, tiež nechcete zabrániť eh, pokračovaní dlhodobých projektov. Viem, že sa to osvedčilo v minulosti. Projekty pokračovali aj na základe revízie. Tieto projekty sa mohli aj rozšíriť v ďalšie programovacie obdobie a to sa už osvedčilo. Navrhli sme strednodobú revíziu po 5 rokoch, pretože ja som sa poučila z posledných 4 rokov ako komisárka pre regionálnu politiku, že nemôžeme 7 rokov vopred predvídať, čo sa udeje, čo nám život prinesie. Som teda pripravená vypočuť si vaše stanoviska, vaše názory, ale musím povedať, e, že náš postoj je takýto. Ešte raz ďakujem za vašu podporu vo všetkých týchto oblastiach e, v neľahkých posledných rokoch, ktoré máme za sebou v snahe dopracovať sa k novej podobe viacročného finančného rámca. Tiež si cením vašu podporu pre zásadu partnerstva a partnerskú dohodu a ako som už povedala, teším sa na to, že si teraz budem môcť vypočuť vaše stanoviska, vaše postoje. Merci beaucoup. Ďakujem, pani komisárka. A ja hneď otvorím rozpravu. Pripomínam, že E, teraz viac ako kedykoľvek predtým som e, povinný e, vás upozorniť, že musíte striktne rešpektovať rečnícky čas, lebo inak neskončíme ani teraz, ani neskôr, ani zajtra. A teraz máme 15 rečníkov na zozname a túto rozprávu musíme ukončiť o 16.15, takže prosím vás, buďte čo najstručnejší a ale povedzte to, čo chcete povedať. Začne. Michael Schneider, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani komisárka, srdečne vás vítam tu vo výbore regiónov. Dnes e, e, zaznamenávame významnú etapu na tejto našej spoločnej ceste. V roku 2016 sme začali v tomto procese, aby sme sa zamýšľali nad podobou veci po roku 2021. V maji 2017 sme pracovali stanovisko o budúcnosti koheznej politiky tu v tejto sále a vtedy vznikla táto aliancia pre koheziu. Bolo to spontánne rozhodnutie, ktoré sa veľmi osvedčilo. Je z toho veľký úspech. Je dôležité, že sme vždy boli v úzkom kontakte s vami a tiež v úzkom kontakte s odborníkmi vášho generálneho riaditeľstva. A fakt, že vaše návrhy, vaše návrhy nariadenia štruktúrnych fondov, ktoré ste predložili v maji tohto roka, v mnohých aspektoch vlastne zohľadnili naše návrhy. To je výsledkom tejto dlhodobej e, intenzívnej spolupráce a za to sa chcem srdečne poďakovať. Myslím, že je našim spoločným záujmom, aby sme sa dopracovali k dobrým, optimálnym výsledkom. Teda e, chceli by sme uvítať tieto návrhy, najmä všeobecné nariadenie. Isté, že v niektorých aspektoch sa domnievam, že sa to dalo urobiť aj lepšie a ja niektoré z týchto bodov spomeniem. Nadviazal by som na to, čo ste už nastolili vy, metóda 5 plus 2, odkiaľ teda pochádzajú naše námietky. My nemáme nič proti 5 plus 2, nemáme nič proti flexibilite, ale tie pravidlá nie sú dosť jasné, návrhy nie sú dosť jasné. Chceme predísť tomu a nesmie sa stať, aby sme po 5 rokoch opäť museli začínať od nuly na tie zvyšné 2 roky. Musíme mať priestor a možnosť od počiatku už zohľadniť eh, aspoň indikatívne tie eh, posledné dva roky, na čo chceme využiť prostriedky, ktoré sú k dispozícii a s tým máme problém. A ďalšie tri veci. Plánujete aj bezpečnostnú sieť a to je dobré. 76% eh, pod túto úroveň bude mal niekto padnúť, ale na národnej úrovni sa to bude ďalej určovať a môže to spôsobiť rôzne situácie v členských štátoch regióny sú na rozličných pozíciách, napríklad v Nemecku, v Španielsku, v Taliansku, v iných členských štátoch sú tam rozdiely. Preto navrhujeme tých 76% a áno, bezpečnostnú sieť, ale na regionálnej úrovni, tak ako je to stanovené na regionálnej úrovni, tak aby žiaden región sa neposunul pod tú súčasnú úroveň, ktorú má zaručenú pod 76 e, ďalej spolufinancovanie. Tu e, ste predložili rozsiahle návrhy, aby sa znížili zásady v tejto oblasti. A tu musím povedať, ja som súčasťou vlády, ktorá má rozpočtové právomoci a to jednoducho nezvládneme, takéto zníženie spolufinancovania. Mm, budeme musieť dodržať brzdovú, e, teda dlhovú brzdu máme iné záväzky, nebudeme schopní to zvládnuť, e, takéto úpravy spolufinancovanie najmä pre prechodné regióny, tam by tá miera spolufinancovania zo strany EÚ nemala klesnúť pod 70 ďalej. Tretia vec, predložili, teda prepravili ste náš návrh, aby HDP a ďalšie ukazovatele sa rozšírili. To podporujeme, ale domnievame sa, že demografické problémy sú ukazovateľom, ktorý nie je dostatočne zohľadnený. V budúcnosti sa bude musieť viac prihľadať na tieto demografické problémy v regiónoch. Demografické problémy totiž ohrozujú konkurenceschopnosť, rást a toto je predsa v jadre koheznej politiky, aby sa tomu predchádzalo. Preto požadujeme, aby sa ako ukazovateľ zohľadnili aj demografické problémy. A ešte v neposlednom rade Predložili ste dobré návrhy k znižovaniu byrokracie, k odstraňovaniu administratívnej záťaže. E, ja som sa však mm, začal obávať, že to, čo sa tu navrhuje, teda vlastne to, čo ste vyňali, e, sa vlastne vracia späť z iných strán. My sme e, to museli predísť, aj vy ste to museli predísť, ale zdá sa, že z iných strán sa to môže opäť do štruktúry dostať už e, nemáme viac času, e, teda podrobnejšie sa vyjadrím e, v inej fáze. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje Kaťuša Mariny. Grazie, komisária, grazie. Ďakujem, pani komisárka, ďakujem, Korina, ešte raz svojou prítomnosťou, keď tu budeme na plenárnom zasadnutí hovoriť o našich stanoviskách programovaniu štrukturálnych fondov nám ukazujete svoju blízkosť i to, že ste boli spojenkyňou miestnych a regionálnych orgánov, a to aj v čase, keď sme spolu s ďalšími aktérmi e, z, vytvorili Alianciu pre súdržnosť a vy ste stále pri nás. My sme si vedomi toho, že kohezná politika je tou lepšou tvárou Európy v regiónoch, ktorá e, sa obracia na firmy, e, hovorí k občanom, miestnym orgánom. Ako členka socialistickej frakcie chcem upozorniť na niektoré body, na ktoré sme sa zamerali v súvislosti s pripravovanými nariadeniami. Chceme politiku súdržnosti pre všetky európske regióny. Chceme zachovať existujúcu štruktúru ktorá je e, charakterizovaná takými troma prvkami. A ako ste už dnes zdôraznili, pre nás je skutočne reálnou otázka partnerstva Európska, Európskej únie a miestných územných celkov. V stanovisku, ktoré my teraz budeme schvalovať, uvidíte, že sme E, nastolili myšlienku, že Európsky sociálny fond by mal zostať neoddeliteľnou súčasťou programového rámca európskej politiky súdržnosti. Rast a rozvoj nie je možné dosiahnuť, ak tu nebude aj sociálne začlenenie, vzdelávanie, školstvo. Musíme vychádzať takisto aj zo získaných skúseností, e, ktoré sme získali za posledné roky aby sme dosiahli, že politika súdržnosti bude zohľadňovať skutočné potreby regiónov. Tu nám bude úloha miestnych aktérov zásadnou. My vo svojom stanovisku uvádzame niektoré veci, ktoré treba vylepšiť. Poprvé, je potrebné štruktúrovaným spôsobom zapojiť miestne a regionálne orgány ako partnera európskeho semestra – Máme tiež niekoľko problémov, obáv. Chceme, aby ste nás vypočuli. Fond pre rozvoj vidieka je mimo nariadení o spoločných ustanoveniach a tam sme sklamaní, pretože my sme vždy verili v integrovaný prístup už kvôli regionálnym a miestnym orgánom, E, najmä v poľnohospodárskych oblastiach. Chápeme, že všetko e, závisí od Európy. Administratívne zjednodušenie je dôležité, rovnako je dôležité, aby na tom pracovala komisia. My chceme e, prostredníctvom našich návrhov odľahčiť byrokraciu na národnej úrovni – a to preto, aby prístup k zdrojom bol pružnejší a aby sa lepšie využívali príležitosti. No a na záver ešte chcem nadviazať na to, čo povedal pán predseda. Toto stanovisko pre nás nebude východiskovým cieľom, je to východiskový bod. E, my nechceme, aby politika súdržnosti bola riešená len medzi Bruselom a hlavnými mestami našich krajín – Politika súdržnosti je predovšetkým európskou politikou pre mestá a územia a preto chceme, aby náš hlas bolo počuť a my sa o to postaráme v budúcich mesiacoch počas rokovaní. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Michel Weisberman. voorzitter. En, uh, goed om u hier weer te zien, uh, Ďakujem, pán predseda. Rád vás tu opäť vidím, pani komisárka. Chcel som vám vzdať poklonu za dobrú prácu Európskej komisie pri príprave toho návrhu, ktorý tu preberáme. Naozaj ste pracovali dobre na všetkom, čo súvislí s, súvisí s regionálnou politikou a politikou súdržnosti a to je vidno. Partnery z regiónov vám jednoznačne vyjadrujú podporu ten návrh je veľmi dôležitý pre všetky regióny, aj pre ten, odkiaľ ja pochádzam z Holandska. A je jasné, že aj tie prostriedky u nás môžu zohrať obrovskú úlohu a ja si myslím, že je veľmi dôležité tu zachovať partnerskú dohodu a partnerský princíp. Vidíme e, tu úlohu provincií, regionov a miest a to treba prehlbiť. A my sme to napísali aj do správy k fondom súdržnosti. Potom je tu tiež vec tematickej koncentrácie. My by sme boli radi, aby sa tu silnejšie premietala úloha regionov, aby sa to viac ťalo na úrovni regionov. Potom chceme tiež klásť väčší dôraz na klimatické otázky, na migráciu vnútri Európy a nielen tu do Európy, pretože tu máme veľké vyľudňovania v istých častiach východnej Európy napríklad. A potom je tu otázka rozvoja kapacít miestnych a regionálnych úradov. Nejde len o zjednodušovanie, ale ide aj o to, aby úradníci ktorí to potom majú zvládať, to lepšie dokázali. Keď sa bavím s ľuďmi v celej Európe o tejto téme, tak vidím, že sú veľké obavy o budúcnosti politiky súdržnosti. Či už sa bavím s obchodnou komorou v Klagenforte alebo v rámci e, predsedníctva EÚ, ktoré má Rakúsko, alebo tu v Bruseli, tak vidím, že všade sa premýšľa o budúcnosti politiky súdržnosti aj tu v Európskom parlamente, ale napriek tomu všetci majú pocit, že politika je pod tlakom. A ide o to, akú úlohu tu hrajú naše členské štáty. My ako výbor regionov sme radi partnermi spolu s parlamentom na vašej strane pri podpore regionálnej politiky. Pokiaľ budeme môcť ešte niečo viac urobiť na vašu podporu, tak to e, radi mm, si vypočujeme aj v nasledujúcom trialogu. Ďakujem a teraz pani Marie Antoine Persius. Ďakujem, vážený pán predseda, pani komisárka. Ďakujeme vám za to, že ste sem prišli e, a vypočuli si naše stanovisko k viacerým návrhom komisie, pokiaľ ide o koheznú politiku po roku 2020. Chcem vás ubezpečiť, že my pracujeme E, v súladne nielen preto, aby sme boli dynamicky v rámci kolektívnej inteligencie, ale aj preto, aby sme e, čo najlepšie vyhoveli očakávaniam, ktoré formulujú naši občania v teréne. E, výzv, už teraz tieto výzvy po 2020 sú frustrujúce. Prosím vás, presvedčte nielen radu, ale aj euroskeptikov, že Európa je tu aj pre nich a nie proti ním. Takto medzi očakávaniami sú už tie, ktoré už boli vyjadrené tento pondelok v parlamente, napríklad, vo, aby sa udržala e, politika teritoriálnej spolupráce, e, čo je základný princíp. Ak vítame, že komisia zaviedla dva dodatočné zložky k tradičnej architektúre teritoriálnej spolupráce v Európy pre e, ultraperiférne oblasti a pre inovačné medziregionálne projekty, občania a volení zástupcovia, ktorých som za posledné mesiace stretla, e, si myslia, že zrušenie časti Entereg e, Európa e, je na škodu spolupráci medzi územiami, E, takisto poškodzuje výmenu dobrých skúseností a takisto vlastne pri nás pripravuje o pridanú hodnotu Európy. Prímorské oblasti sú znepokojené takisto zapojením e, e, morské, prímorskej spolupráce do transteritoriálnej oblasti, lebo takto stratia možnosť spolupracovať so svojimi e, morskými susedmi, tak ako to odznelo na poslednej schôdzi e, tejto konferencie prímorských a ultraprímorských oblastí. E, ďalej vzdialenosť 25 a vzdialenosť pre dotácie ide proti e, miestným cezhraničným aktérom a vznikajú tu aj pochybnosti a neistota. Nemyslíte si, pani komisárka, že na našich teritoriách by sme mali pri obča- e, čo najbližšie k občanom zrachovať to, čo funguje, čo ubezpečuje a zhodnocovať to, čo spája. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup. Ďakujem. A teraz pán kolega Buk Avens. Eh, Ďakujem, pán predseda. Pani Kretu, chcem sa vám poďakovať za to, že ste prišli aj za vaše Mm, vyjadrenia aj vaše, vaše odhodlanie podporovať e, politiku súdržnosti. Ako starosta obce v pohraničí s Nemeckom, mm, mi samozrejme leží na srdci budúcnosť e, politiky súdržnosti a cezhraničná spolupráca. V každom prípade toto sa týka 30 občanov Európskej únie. Ja som tiež spravodajcom k naredeniu o cezhraničných mechanizmoch, kde sa zjednodušuje prekonávanie právnych a administratívnych prekážok pre spoločné projekty. Ja som vždy hovoril, že aj keď sa regióny stávajú pozitívne k návrhu Európskej komisie, ktorý sa vníma spoločne na novo, tak treba sa pustiť do práce spoločne s financovaním Interregu. A toto naplňa konkrétnu formu cez hraničného regionálneho rozvoja. Samozrejme tu máme tiež obavy o vývoj debaty na Rade ministrov. Vidíme, že niektoré členské štáty sa k tomu stavajú zdržanlivo, preto vyzývam komisárov, aby sa snažila rozptýliť tieto bavy, pretože musíme zahájiť konštruktívne vyjednávanie, aby tento nástroj získal cenné miesto a bol jedným z nástrojov, ktoré budú vytvárať budúcnosť. Ďakujem, pán Emil Bok. Pán predseda, komisárka Kretu, Najprv vám chcem zablahoželať za vaše mm, úsilie, aby e, sa dostali výsledky politiky súdržnosti do každého rohu EÚ a tiež súhlasím s vašim pohľadom e, o e, koheznej politiky pre všetky regióny, zároveň aby nikoho nevynechávala. Mám pár otázok a jednu úvahu. Poprvé, ak ako um, primátor Kuznapoka, druhého najväčšieho mesta v Rumunsku. Mal som možnosť stretnúť mnohých ľudí, mnohých mladých ľudí a oni mi spomenuli, že museli sa vzdať istých európskych prostriedkov kvôli zložitosti postupov dĺžke konaní a byrokracie. A z toho hľadiska, vzhľadom na nový viac e, ročný finančný rámec, aký je vaše posolstvo pre týchto mladých ľudí v Rumunsku, ktorí chcú žiadať o európske fondy, ale sú zaťažení byrokraciou a um, postupmi. Druhá otázka sa týka <clears throat> N plus 1 alebo N plus 3. Ja silne podporujem N plus 3, pretože viete, že to všetko začalo neskôr v EÚ s tými postupmi a my všetci sme ochotní vyčerpať všetky peniaze. Takže keby sme mali od začiatku M plus 3, bol by to veľmi jasné prosolstvo, že môžeme využívať e, tie peniaze M plus 3. E, druhá vec je, že želám vás o um, odporúčanie, prečo máme nový finančný ramec, ktorý sa volá Urban Initiative, mestská iniciatíva ako primátor, e, aj um, predseda Združenia regionov. Chcem vás požiadať, či by ste mohli dať odporúčanie, ako sa lepšie pripraviť poprvýkrát na tento nový nástroj, aby sme do toho priniesli peniaze od začiatku. A posledná je úvaha, ak sa správne domnívam, politiku súdržnosti prinieslo do EÚ Spojené kráľovstvo v 1973. Teraz Spojené kráľovstvo odchádza, je to samozrejme smutné, ale politika súdržnosti ostane a Aký je váš pohľad na budúcnosť eh, koheznej politiky v eh, tejto súvislosti? Merci beaucoup. La parole est... Ďakujem. A teraz pani kolegyne Izabel Bulino. Si. Ďakujem, vážený pán predseda. Pani komisárka, v mene socialistickej skupiny vám chcem poďakovať za to, že ste boli vždy na strane regiónov a miestnych samozpráv. My sme vždy rátali s vami, s vašou zanietenosťou, ktorá nepoznala hranice, s vašou energiou, aby sa udržala kohezná politika na všetkých územiach a to bolo základ, základom, tak ako to už povedali kolegovia Maríny a pán Schneider. Kohezná politika to znamená, že e, sa to týka všetkých e, občanov, ktorí sa cítia chránení prostredníctvom investičnej politiky, ktorá sa týka všetkých Obmedziť túto politiku len na menej rozvinuté krajiny znamená ohroziť e, tento pocit spolupatričnosti a môže to spôsobiť rôzne e, deformácie, rôzne negatívne pocity a naozaj to situácii nepomôže. Teritoriálna nerovnosť e, pokračuje a v niektorých krajinách sú to skutočne flagrantné rozdiely, kde E, len elity v hlavných metropolách majú úžitok e, zo štrukturálnych fondov. A preto my bojujeme, lebo treba pripomínať, že kohezná politika zjednocuje ľudí a má podporovať investície do všetkých území a správa našich kolegov o tom priamo hovorí. E, je potrebné, aby všetky fondy FEDER, sociálny fond a FEDER, aby všetci E, vlastne tie investície umožňovali do podnikov, do teritórií e, a do, na vidieku spolu s vidieckým rozvojom, lebo to všetko je súčasť súdržnosti. Ďakujem, e, pani komisárka, za vašu angažovanosť a myslím si, že my tu máme návrh, ktorým by sme to všetko chceli vylepšiť a čo je vlastne pre nás vyhovujúce. Ďakujem. A teraz eh, kolega Landergen. Beste komisár, beste ordförande och kolleger. Vážená pani komisárka, vážený pán predseda, kolegovia, dnes výbor regionov príjme niekoľko stanovisk, ktoré sa týkajú politiky súdržnosti. Ja by som na to chcel povedať, že výbor regionov je veľmi jednotný. Mesta a regióny chcú silnú politiku súdržnosti, pretože politika súdržnosti je náš nástroj na podporu investícií a rozvoja. Nenavrhujeme žiadne významné zmeny politického obsahu alebo financovania. Snažili sme sa byť taký dôsledný a jednoznačný. a ako sa len dalo, pokiaľ ide o jednotlivé aspekty politiky súdržnosti. A to nás na miestnej úrovni ovplyvňuje najviac. A chceme ehm, fungovať čo najjednoduchšie a zvýrazniť isté aspekty a ehm, stanoviť si vyššie ciele v oblasti ochrany klímy, čo nie je žiadne prekvapenie. Dohoda o ochrane klímy z Paríža skončila krokmi populistických politikov z druhej strany Atlantiku. Preto treba, aby my sme e, pridali, aby nám ostatné časti sveta neutiekli. Dopady klimatických zmien sú čím ďalej tým viac citeľné a my v miestnych a regionálnych úradoch sa budeme musieť stýkať sa kritickými investíciami na boj proti klimatickým zmenám. Prosím teda, aby ste vzali tieto otázky vážne Chcem aj spomenúť ďalšiu dôležitú otázku, to sú európske fondy a hlavne fond e, súdržnosti. Tu by sme mali dôsledne podporovať rovnosť. Je treba podporovať rovnosť medzi pohľaviami a hlavne tu spomínam tento genderový aspekt, pretože bez ohľadu na etnický pod alebo náboženstvo sú ženy často vystavené priamej diskriminácii, čo sa týka prístupov tým najdôležitejším európskym prostriedkom. Všetky politické skupiny preto požadujú, aby vo všetkých e, fázach plnenia sa pamätalo na rodové hľadisko. A to preto, pretože ináč prídeme o nové inovácie a nové typy firiem. Takže prosím, nezabúdajme na zamranie na rodovú rovnosť. Merci beaucoup. La parole est maintenant... Ďakujem. Teraz pán Pavel Branda. Dear Commissioner uh, Kretz. Vážená komisárka Krecu, je to potešením, že vás môžem osloviť ako politický koordinátor EKR e, v výbore. E, my sme e, veľakrát za posledné roky sa stretli, ale je cťou, že vás tu môžem privítať. Máme na stole legislatívne návrhy a máme za sebou prípravnú fázu a mnohé diskusie o budúcnosti politiky súdržnosti a veľmi si ceníme, že s nami zaobchádzajú ako s ozajstnými a rovnocnými partnermi v tomto procese a že nás počúvali. Ja som bol spravodajca eh, v projektu Ľudia ľuďom v cezhraničnej spolupráci a eh, ja som sa snažil zakotviť tieto projekty e, do predpisov a komisia zohľadňovala e, naše stanoviska e, už v fáze prípravy znenia toho nariadenia. Popreklad naše pripojenky sú súčasťou tohoto nariadenia. To je len jeden príklad spolupráce, ktorú máme. Teraz však prebieha ozajstná práca v legislatívnom procese s väčšou úlohou Európskeho parlamentu aj rady budem potrebovať vašu pomoc, e, aby sme stále boli zahrnutí ako zaistní rovnocení partnery v procese schváľovania, čo je však dôležitejšie aj v procese programovania v fáze plnenia koheznej politiky. Potrebujem zabezpečiť, aby peniaze na konci prichádzali do našich regionov a miest a e, s, boli v súhlase a, a zodpovedali e, miestným a to môžeme zabezpečiť len na základe um, princípu partnerstva v celom procese. Uh, mám ešte jeden návrh do budúcnosti. Myslím, že musíme zmeniť spôsob, ako komunikujeme uh, výsledky a dopad koheznej politiky. E, je to veľká pridaná hodnota, že sa to dostane aj do najmenších obcí na okraji členských štátov a že to zasahuje život všetkých občanov. Takže Nestačí len dať e, tam zostavu e EU alebo plagát na ten projekt, ale musíme naozaj investovať do toho, aby sme zabezpečili prospech a dopad na e, životy ľudí, aby boli známe v budúcnosti. A teraz dávame slovo Metorsi. Uh, thank you, Mr. President. Uh... Ďakujem, pán predseda, vážený komisár, vážení ctení mm, členovia výboru regionov. V uh, v tejto fáze ďakujeme za vaše odhodlanie obhajovať e, politiku súdržnosti a e, mestskú agendu pre EU. Ako spravdajca v tejto mestskej agende e, som rád, že komisia venovala 6 pre investície a udržateľný mestský rozvoj v novej mestskej iniciatíve. Mestská agenda um, ponúka príliš veľa potenciálu na to, aby um, mesta mohli spolupracovať v budúcnosti Ja uh, vidím, že sme previazaná s uh, európskou debatou. Skúsenosti, ktoré sme uh, získali z partnerstiev v Mestskej agendy, dosiahli pozitívne ozajstné výsledky v krokoch samozpráv a nemá to byť len samotné networkingové úsilie ináč e, nevyužijeme e, potenciál regionov a členských štátov. E, táto mestská agenda môže byť referenciou pre zlepšenie subsidiarity a môže prispieť k definícii politiky k a potrieb vo všetkých úrovniach. A včera som bol na konferencii vo Viedni a vo viacerých myšlenkách, ktoré zneli E, boli tieto neuveriteľné a bola by škoda, keby sa e, zahodili stranou. Takže nemôžeme, aby z toho e, bolo len snaha na spájanie miest do sieti. Môžeme použiť tie väzby medzi mestami a posilniť regionálne plánovanie a táto mestská agenda teraz musí byť postupená ďalej a Aké sú teda vaše plány eh, do budúcnosti? A teraz náš, náš prvý viceprezident Marko Makula, nech sa páči. Mr. President, uh, eh, Madam Pán predseda, vážená pani komisárka, chcel by som zdôrazniť eh, niektoré najzákladnejšie body. Vytvárame rámec pre finančné aspekty koheznej politiky. Kohezná politika sa týka premien a s tým tých nástrojov. Kohezná politika však prináša mnoho hľadiska obsahu. Keď sa pozrieme na poučenia z minulosti z programovacieho obdobia, e, ktoré končí, kohezná politika musí byť o mnoho lepšie zaintegrovaná do iných politických e, e, nástrojov EÚ, napríklad Horizont 2020, ďalej digitálna Európa a tak ďalej. Je potrebné, aby to bolo mnoho viac zapojené aj na miestnej regionálnej úrovni, aj z hľadiska súkromného verejného financovania. Kohezné prostriedky sú predovšetkým katalizátorom snahe zajistiť tieto e, rozsiahlejšie investície a dosiahnutie cieľov. Tu by som raz dôraznil najmä ponaučenie súvisiace s špecializáciou inteligentnej povahy. Tu regióny o mnoho užšie spolupracujú ako kedykoľvek predtým a je to dôležité aj preto, e, že sa v diskusii venujeme aj analýze toho, čo znamená cezhraničná povaha. Zvorazňujeme, že tu ide o pozemnú spoluprácu, ale aj spoluprácu na mori. To sa tiež musí zachovať aj do budúcna ale čo je vo vašom prvku číslo 5 významnou súčasťou tejto medziregionálnej inovatívnej spolupráce, je tento aspekt. Ak výsledkom rokovania bude, že sa e, tento prvok stratí, obávam sa, že sa stratí aj samotný cieľ. Teda snažte sa prosím nájsť vhodné riešenie, tak aby táto dimenzia bola zachovaná, tak aby regióny, ktoré sú už v popredí aj čo sa týka európskych partnerstiev, ale aj čo sa týka zapojenia miest do spolupráce s vidieckými samozprávami, tak aby tieto synergie vznikali, tak aby sme mohli presadiť aj zmenu v klíme, aby sme dosiahli udržateľné ciele pre ďalšie tisícročie. Do ďalšieho programovacieho obdobia potrebujeme konkrétnejšie ciele. Naozaj sa toho dá dosiahnuť veľa. Ďakujeme pekne. Teraz eh, bude E, ešte môcť vystúpiť 5 kolegov. Zdôrazňujeme, že každý z nich bude mať len minútu rečníckého času. Najskôr pán kolega Gamajo a ja. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, vitajte. Ďakujem vám, že ste opäť medzi nami. To poukazuje, že vaše ciele a zodpovednosť sú v súlade s ľuďmi, ktorí sú v tejto sieni. Ja zdieľam mnoho návrhov pani Maríny, pána Schneidera a ďalších, pokiaľ ide o politiku teritoriálnej spolupráce a cezhraničnej spolupráce a demografické otázky, ale chcem sa sústrediť na špecifickú otázku, ktorá sa týka môjho regiónu. Ide o Galíciu v Španielsku. Sú aj iné európske regióny, ktoré sa nachádzajú v podobných okolnostiach. A je paradoxom, že aj keď náš HDP sa znížil o 10 stupňov oproti e, e, predchádzajúcemu obdobiu a stal sa z rozvinutého regiónu e, regiónom prechodným, e, tak podľa týchto e, výpočtových e, metód, ktoré boli použité, na základe príslušného nariadenia. A to je výsledkom špecifického, e, špecifických výhod, ktoré berieme a že sme prešli, aha, že sme prešli zo skupiny tých menej rozvinutých do skupiny rozvinutejších. Náš HDP však stúpil a vlastne aj e, projekt na hlavu sa znížil a to je úplne v protiklade s koheznou politikou. Sú tu tieto protiklady a my spolu s poslancami sa snažíme o to, aby žiadny región, ktorý e, zmení kategóriu smerom nahor, stratil podporu z európskych fondov. E, prerušený rečníkom, ktorý, pred pánom predsedom, ktorý dáva slovo ďalšej rečničke. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať vám, pani komisárka, za vaše nasadenie. Ďakujeme za to, že ste dnes medzi nami. Chcela by som spomenúť štyri veci. Poprvé, aj pre môj región je mimoriadne dôležité, aby spolufinancovanie eh, ostalo na rovnakej miere tých 70 Dnes sme sa to posunúť nižšie. Už kolega Schneider povedal, že u nás je to dosť odlišné, čo sa týka výkonnosti regiónov. Eh, ďalej druhá vec. Aj ja som za pravidlo N plus 3, pretože pre naše projekty potrebujeme dlhodobé plánovanie a aj istoty s tým súvisiace. E, určuje sa ďalšie smerovanie do budúcna a preto je potrebná táto istota. Ďalej tretia vec, e, naša spolková krajina už v tomto období rozbehol e, multifondový program z ESS a EFA, tak aby sme sa vysporiadali s výzvami vo vidieckých oblastiach. To nie sú jednodimenzionálne výzvy, sú to rozmanité výzvy, tam sa prelínajú rôzne politické oblasti a preto takéto integrované eh, fungovanie regionálnej politiky by malo byť eh, aj súčasťou nového nariadenia. Aj je kolegyňa to už spomenula. Pre nás je to tiež dôležité ďalej štvrtá vec. Aj pre mňa je mimoriadne dôležité, aby škrty, ktoré sa týkajú územných eh, zmien v internetových programoch, aby sa to zrušilo, pretože práve v rámci Interreg programov tam sa posilňujú cezhraničné formy spolupráce v doprave, a vďaka tomu sa uľahčuje e, situácia občanov. Ďakujeme pekne. Teraz e, dostáva e, slovo kolega Droba. Uh, dear Madam Commissioner. Vážená pani komisárka, chcel by som sa vás opýtať na návrh nariadenia CPR. Podľa nového návrhu sa tu stanovuje, že DPH by bola narokovateľným nákladom len pre projekty až od 5 miliónov eur a stanovenie tejto maximálnej hodnoty pre DPH je nárokovateľným nákladom a to môže spôsobiť zníženie atraktívnosti týchto programov pre žiadateľov, najmä pre strategické infraštruktúrne projekty. A ten mimochodom sa uvádza aj v stanovisku Európskeho výboru regiónov. Nenarokovateľnosť DPH, najmä v kombinácii so zníženým spolufinancovaním, môže znížiť konkurencieschopnosť koheznej politiky v súvislosti s FC financovaním Tiež by to mohlo motivovať žiadateľov, aby si rozdelili tieto projekty, aby neprekročili tých 5 miliónov eur. Preto by som sa rád opýtal, z čoho ste vychádzali, aká bola motivácia komisie, keď navrhla toto pravidlo a aké dopady by malo zachovanie aktuálne platných pravidiel nárokovateľnosti, ktoré sa vzťahuje na DPH. Ďakujeme pekne. Teraz pani Mikaela Paneli presidente. Ďakujem, ďakujem pán predseda, ďakujem pani komisárke za to, že prišla medzi nás a ďakujem za spoluprácu, e, ktorú sme po celý ten čas mali i za úsilie, ktoré e, vynaložila. Teraz sa blížime k rozhodujúcej a záverečnej etape, keď by sme chceli ešte vylepšiť nariadenie o spoločných ustanoveniach a dúfam, že naše stanovisko k tomu prispeje. Naše stanovisko bolo jednomyselne prijaté vo výbore a dúfam, že sa to dnes potvrdí, pretože je veľmi dôležité, aby miestne aj regionálne orgány prispeli svojim jednomyselným názorom. Potrebujeme viac súdržnosti, viac príležitosti pre mesta a vidiek. Chcem upozorniť na to, že tento aspekt je dôležitý. Kolega tu spomínal mestskú agendu, aj to je veľmi dôležitá zložka, ktorú treba ešte ďalej rozpracovať. V rámci ďalších nariadení, najmä pokiaľ ide o nariadenia týkajúce sa rozvoju vidieka, tak je tu taký jeden veľmi dôležitý, zvláštny smer. Teraz je rečnička prerušená, teraz ako Fostes. Ďakujem, pán predseda, pá, pani komisárka, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za vašu pomoc. Vy ste spolupracovali naozaj veľmi rýchlo s nami rýchlo ste reagovali a preto sme dosiahli tieto výborné výsledky. A na začiatku mnohé z tých cieľov vyzerali neuskutočniteľné. Nová kohezná politika musí byť rýchlou, aplikovateľnou a musí prinášať výsledky. A zároveň musí byť orientovaná na budúcnosť. Nemôže to byť politika, ktorá sa sústreďuje len na súčasnosť Potrebujeme politiky, ktoré skoncujú s byrokraciou a predovšetkým potrebujeme rýchlosť, lebo treba vytvárať pracovné miesta. Potrebujeme likviditu a preto musíme vlastne sa riadiť týmto heslom. Musíme eh, podporovať zmeny, ktoré chceme v Európe. A myslím si, že my teraz e, e, sa trošku musíme potrénovať v stručnom vyjadrovaní. Ja dávam teraz slovo pani komisárke, aby sa vyjadrila k tým poznámkam a otázkam, ktoré tu odzneli. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj členom, ktorí vystúpili. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si vás, vaše e, vystúpenia. Viete, že prebiehajú rokovania. V posledných rokoch boli intenzívne. Ja viem, že sme sa navzájom podporovali na miestnej úrovni, čo sa týka rozvoja, ale v niektorých veciach máme odlišné prístupy. Pokúsim sa zareagovať na niečo, aspoň na niektoré aspekty, ktoré zazneli v diskusii. Chcela by som vysvetliť návrh komisie. Tento komisia predúžila parlamentu a rade 2. mája, ale chcela by som zdôrazniť, že je to náš návrh, návrh komisie a teraz je to v rukách spolu legislatívnych orgánov, teda Európskeho parlamentu a rady. A ak by ste chceli niečo zmeniť, musíte sa obrátiť na svojich kolegov v Európskom parlamente a tiež sa musíte obrátiť na, na zastupcov svojich vlád, na ministrov, na predsedov vlád, ktorí zastupujú vašu krajinu v rade. Iba tam je možné dostanúť zmenu. Viete však veľmi dobre, že prebiehajú rokovania medzi inštitúciami v piatok a rada za účasti 28 ministrov ktorý majú na starosti koheznú politiku, sa tomu venovala. Tiež vieme, že v Európskom parlamente mnoho z týchto tém sa ešte stále neuzavrelo, ešte stále sa na tom pracuje. Spolieham sa teda na vás, že vypracujete silné stanovisko v prospech, samozrejme dobre vyargumentované, v prospech nášho návrhu. Ja si veľmi cením našu spoluprácu medzi Európskou komisiou a výborom regiónov. Poďme teda postupne k niektorým otázkam, ktoré tu zazneli. Čo sa týka programovania 5 plus 2, myslím, že nie sme príliš vzdialení v našich pozíciách. Viem, že máte ešte stále isté výhrady, ale viem, že v podstate podporujete túto zásadu flexibility, aby bolo možné prispôsobiť sa vzniknutým okolnostiam Uvidíme teda, ako sa podarí túto zásadu flexibility presadiť do praxe. Ako som už uviedla, náš návrh je eh, presadiť revíziu nie od samého počiatku, tak ako uviedol pán Schneider, našim cieľom nie je postupovať takto, aby sa všetko rozbehlo na novo po 5 rokoch od nuly. Už máme projekty, ktoré fungujú v jednotlivých programovacích obdobiach. Ak však sú odlišné potreby, ak sa, dajme tomu, všetky prostriedky neminú za 5 rokov, bude o mnoho jednoduchšie presunúť ich z jednej osy na druhú. Z toho sme vlastne vychádzali, keď sme navrhli túto metodiku Pleť e plus 2. Ďalej, čo sa týka e, preddavkov a spolufinancovania, ja beriem na vedomie vaše obavy si s našim návrhom. Domnievam sa, že je to veľmi pragmatická odpoveď, vďaka ktorej zachováme aktuálnu úroveň výdavkov pri nižšej miere rozpočtu. Podľa nás zvýšenie spolufinancovania podporuje aj osvojenie si projektov priamo na mieste. Nepochybujeme o tom, že naše návrhy spolufinancovania A to nie je nič nové, chceme sa vrátiť na úroveň pred krízou, tam bola rovnaká miera spolufinancovania. Domnievali sme sa, že týmto nižším rozpočtom a po toľkých rokoch hospodárskeho rastu sa môžeme vrátiť späť k úrovni pred krízou. Ale ako som už povedala, vidím aj v Európskom parlamente, aj tu u vás zaznievajú hlasy, ktoré sú proti takémuto prístupu, teda uvidíme, ako sa to napokon odhlasuje. Čo sa týka tematickej koncentrácie, myslím si, že je potrebné sústrediť sa na niektoré priority pre rast a pracovné miesta. Nemáme dostatok inovácií, nie sme dostatočne schopní prispôsobovať naše regióny, musíme zvýšiť konkurencieschopnosť eh, do budúcna a preto je potrebné venovať sa životnému prostrediu, musíme sa prispôsobiť eh, ekologickej forme hospodárstva, nízkouhlíkovej forme. Viete, že Komisia prijala oznámenie Čistá planeta pre všetkých. Klimatické zmeny sú naliehavo eh, akútené, taktiež sa tu navrhuje flexibilnejší systém, tie kategórie sa rozširujú a bude na člen, členských štátoch a regiónoch, aby si zadefinovali tieto kategórie po svojom. Bude teda jednoduchšie presúvať prostriedky medzi jednotlivými oblastiami Taktiež sa tým pokrýva širšia škála tímov. Aby som sa ešte vrátila k metóde M plus 2. Ja beriem na vedomie vaše obavy z opatrenie zjednodušenia, ktoré sme prijali, urýchli plnenie, zaznieva dosť ostrá kritika súvisiaca s omeškaniami, najmä čo sa týka zjednodušenia pri venúvaní ďalej E, možnosť presúvať prostriedky medzi jednotlivými obdobiami. To teda umožní dosiahnuť cieľ N plus 2. Komisia sa domnieva, že návrat k N plus 2 je možný. Zjednodušenie to umožnilo. A tiež si myslím, že návrat k N plus 2 bude e, vhodný aj z hľadiska povesti tejto politiky, ktorá čelila rôznym útokom v posledných rokoch. Čo sa týka programu Interreg, tu súhlasím s vami, že je to veľmi dôležitá vec. Ide o potreby 30 miliónov ľudí, ktorí žijú v pohraničných oblastiach medzi jednotlivými krajinami. Ja toto cezhraničnú spoluprácu podporujem spolu s Karlom Heinzom vlastne vieme, on je z pohraničnej oblasti, ktorá zahrania dokonca tri krajiny, nielen dve. Vieme teda, že táto cezhraničná spolupráca je dôležitá ďalej. A námorný komponent, komponent je tiež dôležitý. Mám tu tiež zástupcu pred sebou, zástupcu Azorských ostrovov. Minulý týždeň na Kanárských ostrovoch sme mali možnosť o tom pohovoriť si podrobne na konferencii, ktorá tam prebehla. A tiež by som rada jasne zdôraznila, že komisia je naďalej odhodlaná podporovať túto námornú spoluprácu. Ďalej je mestská dimenzia. Viete, že nariadenie o všeobecných ustanoveniach stanovuje nové ciele a síce Európa bližšia občanom tým, že sa posilní udržateľná a integrovaná forma rozvoja mestských pobrežných oblastí miestnymi iniciatívami, vďaka čomu sa zaistí multisektorálny prístup k mestskej forme rozvoja. Viete, že v tomto novom návrhu minimálne 6 RDF prostriedkov bude určených na udržateľný mestský rozvoj. To je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme umožnili primátorom a mestám nastaviť si svoje vlastné stratégie. Vy totiž e, viete o mnoho lepšie, aké sú potreby. Dokonca viete často, často aj lepšie ako v hlavných mestách, aké sú miestne potreby u vás. Ďalej e, zareagujem na ďalšiu otázku, čo vlastne znamená táto mestská iniciatíva. Mm, Európska mestská iniciatíva prináša nový koherentný prístup k mestám keďže sa tam kombinujú rôzne e, nástroje v jednom programe, e, ktorý podlieha nepriamému riadeniu zo strany komisie. Chceli by sme zhromažiť všetky nástroje a programy, e, teda mestské inovácie a s tými súvisiace kroky ďalej siete mestského rozvoja, ďalej poznanie, ktoré s tým súvisí z jednotlivých mechanizmov riadenia, ktoré súvisia s mestskou politikou E, malo by sa to riadiť teda nepriamo, podobne ako aktuálne nastavenie mestských inovatívnych krokov a môžem všetkým povedať, že sme tu pre vás, sme vám k dispozícii v plnej miere. Máme na úrovni DG Regio vytvorené jednotné kontaktné miesto, už to nie je rozptýlené na rôznych e, generálnych riaditeľstvách. Ak teda máte akékoľvek otázky, neváhajte, obráťte sa na DG Regio ďalej k DPH Ustanovenia k DPH v roku 2014 až 2020 vytvorili právnu neistotu a spôsobili rôzne otázky v interpretácii na úrovni orgánov. Tieto ustanovenia sa týkali národných pravidel DPH a tiež toho, či e, je potrebné stanoviť tieto pravidla k DPH alebo nie. A to spôsobuje isté ťažkosti vzhľadom na rozdielnosti pravidlách eh, v oblasti DPH medzi členskými štátmi. Preto, na to, aby sa to zjednodušilo pre príjemcov a programovacie orgány, sme navrhli jednoduché pravidlo pre projekty pod 5 eh, miliónov eur. Celkové náklady na ne sa vzťahujú teda pravidla DPH. Tie, ktoré prekročia túto sumu, tam eh, ten nárok nebude. Nebude to teda záležať od národnej legislatívy DPH. Väčšina podporila, teda väčšina podporovaných projektov z pohľadu komisie je pod úrovňou e, celkových nákladov 5 miliónov. Teda je to vlastne zjednodušenie pre väčšinu príjemcov. Zároveň najväčší finančný objem z hľadiska DPH súvisí s projektami e, v sume nad 5 miliónov eur. Tu nevzniká nárok e, na odpočet DPH, ale tu pomáhame zaručiť rozpočet v oblasti kohézie a s tým súvisiacich investícií. Ďalej, čo sa týka rodovej otázky, to mi je veľmi srdcu blízke. Myslím, že je pozitívne, že je tu e, tento princíp rodovej rovnosti alebo nediskriminácie, ale mm, je treba povedať, že nezáleží na tom, či sa to spomenie alebo nie v texte, táto zásada sa musí dodržiavať, keďže je stanovená aj v aký komunitár a to sa vzťahuje na všetky krajiny a tiež to vyplýva z charty základných práv. A preto sa to v tomto kontexte musí dodržať. My by sme boli radšej, keby sa to podarilo zapracovať do programových eh, priorít v plnení projektov. Váš návrh je veľmi zaujímavý, aby sa teda vytvoril osobitný fond. Tiež plánujeme od budúceho roka, keďže sa chystá tak veľa volieb, aj komunálnych volieb v členských štátoch. Chceme rozbehnúť kampaň, aby bolo viac žien, najmä v štátnej správe zastúpených. Vidíme totiž, že mnohé sa neodvážia ani kandidovať na primátorky, na členky mestských zastupiteľstiev. Spolíham sa na vašu podporu v tomto našom úsilí, v tejto kampani, ktorú sa chystáme spustiť na budúci rok, tak aby sme viac žien prilákali do verejnej správy. Ďalej, čo sa týka Brexitu. Veľmi dobre viete, že komisia navrhla konkrétne nastavenie odchodu eh, Británie. Čakáme na rozhodnutie britského parlamentu. Isté, že je to veľmi smutná situácia. Mali sme eh, konkrétny návrh 75., keď boli uzavreté bane, sa presadil tento návrh zo Talianska a Británie. Uvidíme, ako sa to podarí presadiť e, na úrovni formátu 27. Po Brexite uvidíme teda, ako napokon to dopadne 11. decembra v britskom parlamente. A ešte na záver by som vám rada povedala, že som vždy ochotná vás počúvať. Viem, že sme tu všetci na rovnakej lodi, všetci sme priateľmi kohézie, budeme sa pozorne zaoberať vašimi návrhmi, ako prispôsobiť naše prostriedky, ako naše možnosti upraviť. Som veľmi rada, že sa všetci snažíte podporiť nás v procese zjednodušovania, pretože už 4 roky počúvam tie isté stiažnosti všade, kam idem že je príliš veľká byrokracia, všetko je veľmi komplikované. Navrhli sme viac ako 80 opatrení na zjednodušenie a som veľmi rada, že vy nás v tomto podporujete, ale je dôležité mať aj podporu členských štátov, pretože ak my tu niečo zjednodušíme v nariadení, dokonca aj čo sa týka objemu, to je zhruba polovica z toho, čo máme teraz. Ak však budeme pokračovať naďalej, procese úpravy týchto pravidel v členských štátoch, tak e, neuľahčíme príliš životy príjemcom. V konečnom dôsledku je to naša spoločná úloha. Teda dúfam a verím, že keďže vás vnímam ako priateľov, že vy tiež budete aj vy nás vnímať ako priateľov, aj keď v niektorých veciach máme trošku odlišné um, um, prístupy Európy nie vo všetkom eh, sa dokážeme prispôsobiť. Isté, že eh, je treba uvedomiť si, akým výzvam čelíme. Môžete sa spolahnúť na mňa, že robím všetko, čo sa dá eh, z úrovne komisie a tiež rady, aby sa presadila dohoda čím skôr, pretože času je naozaj je veľmi málo. Práve prichádzam z zasadnutia kolégia, tam sme mali stretnutie s rumunskou vládou a všetci veríme, že ďalší viacročný finančný rámec spolu s nariadením sa podarí schváliť pred voľbami do Európskeho parlamentu. Bolo by to ideálne, aby sme mohli začať všetky programy k 1. januáru 2021. Nie som si istá, či všetky členské štáty sa poučili z minulosti. Obávam sa, že ak sa to posunie až po voľbách, sa opäť odloží schváľovanie legislatívy, opäť sa začne s plnením programov a projektov s omeškaním. Myslím teda, že naozaj by sme sa mali všetci snažiť dosiahnuť konečnú dohodu ešte pred voľbami na budúci rok. Chcela by som vám zablahoželať k výsledkom vašej práce. Som vám veľmi ďačná za to, že bojujete rovnako ako aj my za to, aby bola politika prínosná pre všetky regióny, pre partnerské regióny, aby sa tiež zapojili miestne samozprávy tak, aby sme dokázali regióny modernizovať a aby sme taktiež transformovali miestnu ekonomiku na ekologickejšiu, aby sme uľahčili podmienky pre partnerov. Ešte raz ďakujem všetkým, vám predseda Ďakujem za spoluprácu. Uvidíme, čo sa nám podarí dosiahnuť v tejto zvyšnej časti našho mandátu. Želám vám veľa šťastia vo vašom ďalšom úsilí. Myslím, že to je naše posledné stretnutie v tomto roku. Želám vám všetkým príjemné sviatky, zaslúžený oddych a všetko dobré vám aj vašim rodinám. Ďakujem ešte raz za úsilie, ktoré vynakladáte, aby sme spoločne zlepšili životy našim občanom v mestách a regiónoch v Európskej únie. Ďakujem. Merci beaucoup, madame la commissaire. Ďakujem, pani komisárka, za túto výbornú rozpravu, ktorá otvorila našu dnešnú prácu. My sa pokúsime pripraviť výsledky e, tak, aby hneď po sviatkoch pre ktoré vám, ku ktorým vám chcem zaželať všetko najlepšie, aby sme mohli začať pracovať, aby sme mohli dokončiť všetko, čo sme spoločne začali. Ďakujem a do skorého videnia. Milí kolegovia, a teraz sa vrátime k nášmu pracovnému programu. Vrátime sa k, výstupe, k oznámeniam predsedajúceho. Chcem vám povedať, že e, vydanie 2020 knihy e, Európske regióny e, bola začatá 19. decembra v Gráci ako viete, táto cena je európskym labelom excelencie e, pri, pokiaľ ide o podnikateľský duch a politiky, ktoré podporujú podnikateľstvo. Po, oceňujú sa tie najpresvedčivejšie podnikateľské projekty a preto ja živo e, podporujem všetky teritória, aby sa prihlásili do tejto súťaže. Dovolte mi pripomenúť, že tento label je otvorený všetkým teritóriám, nielen regiónom, ale aj ce cezhraničným regiónom, mestám a mestským častiam. Predkladanie kandidatúr termín je 20... 27. marec 2019 a informácie nájdete na stojanoch v dokumentácii, ktorá je tam k vašej dispozícii. Na stole máte tiež kalendár schôdzi na rok 2019. Chcem vás upozorniť na 14. a 15. marca 2019, e, keď bude prebiehať v Bukurešti summit miest a regiónov. Chcem vám povedať, aby ste si zarezervovali tieto termíny vo vašich kalendároch. Nájdete vo vašich zložkách aj dokumenty, ktoré súvisia s Lighty Prvý je e, dotazník o spokojnosti, pokiaľ ide o potreby IT. E, to bude potom analyzované a diskutované tak, aby sme zlepšili naše informatické nástroje. A v tom istom kontexte nájdete takisto aj e, vysvetľujúci byl ten, ktorý obsahá všetky informácie, ktoré uľahčia naše kontakty. To sú oznámenia, ktoré som chcel doložiť k tomu, čo som povedal na začiatku schôdze. A teraz sme skončili program. Aperitív je tiež. Takže my prejdeme po aperitívoch k hlavnému chodu. Máme veľa stanovisk, ktoré treba prijať, takže prejdeme tomu i hneď teraz. Najdôležitejší to je taký rámcový prvok, sú tam spoločné ustanovenia a chcem požiadať Katušu Marinie Michaela Schneidera, aby i hneď začali s informáciami o ich práci. Eh, ďakujem, pán predseda. Všetkým členom, ako viete, toto stanovisko sme vypracovali spoločne ako dvaja spoluspravodajcovia, ja predseda Schneider, ktorému ďakujem za skvelú spoluprácu v priebehu prác na tomto stanovisku v uplynulých mesiacoch. A ďakujem aj našim expertom Kaporicovi a Fernerovi. Ďakujem aj členom komisie Koter za jednohlasné schválenie nášho stanoviska, ktoré dnes predkladáme na plenárnom zasadnutí. Zhodli sme sa na obsahu. Podarilo sa nám vypracovať stanovisko, ktoré odráža spoločný názor, spoločné stanovisko všetkých členov výboru regionov Predovšetkým si myslím, že toto nie je len vyjadrenie dôvery našej práci, ale je to predovšetkým uznanie významu tohoto dokumentu, ktorému môžeme hovoriť ktorému môžeme hovoriť, že to je um, vlajkový dokument z, pre miestne a regionálne orgány. V predchádzajúcich eh, mesiacoch eh, sme pracovali na tom, aby sme hlavné body Aliancie pre súdržnosť premietli do agendy súdržnosti pre všetky regióny, pre všetky obce a toto stanovisku tiež zdôrazňujeme isté aspekty. Pochopiteľne v rámci legislatívneho rámca máme tu politické a legislatívne doporučenie k návrhu komisie. Zdôrazňujem, aká dôležitá je politika súdržnosti, aká viditeľná je konkrétna tvár Európskej únie pre občany, občanov. Môžeme povedať, že tu nám Európa pomohla a môžeme využiť príklad to, ako pomáhame občanom, že ako čo najlepšie využijeme nástroje súdržnosti. A tento návrh obsahuje mnoho pozemcích návrhov, prezdielili sme aj ďalšie, je tu 32 politických odporúčaní a zdôrazňujem, že predovšetkým tie body, na ktorých sme sa zhodli, že je treba e, zachovať politiku súdržnosti pre všetky e, regióny a že e, treba a pre e, všetky typy regiónov upozorňujeme na všetky rôzne Druhý, dúfam, že sa e, zobrazia aj na úvahách nasledujúcich mesiacov. Tiež sa to týka e, Fondu rozvoja vidieka, čím sa trošku podkopáva metóda integrovaného prístupu, čo sa týka štrukturálnych fondov. A chceme zdôrazniť, že aj Európsky sociálny fond a ESF Plus je nedelnou, nedeliteľnou súčasťou programu rámca Európskej politiky súdržnosti. Uvádzame tu tiež tie body, ktoré nás najviac zaujímajú. A to vybudovať novú stratégiu, obnovenú dlhodobú stratégiu, ktorá bude zameraná na udržateľné ciele rozvoja. Veľmi zdôrazňujeme aj otázky zjednodušenia. Niektoré veci už sú tu obsiahnuté a myslím, že ďalšie možno robiť ešte viac a lepšie, aby sa miestnym orgánom konečným príjemcom trošku uľavilo, pretože sú to občania, firmy, miestne orgány, aby mali ľahší prístup k týmto nástrojom. Myslíme si tiež, že by bolo vhodné vyhnúť sa znovu zavedeniu pravidla M plus 2 a zachovať pravidlo M plus 3, čo obmedzí byrokratickú záťaž pri Začiatí nového programovacieho obdobia a tiež uvádzame stanovisko, ktoré sme už niekoľkokrát opakovali vo výbore regionov a síce, že makroekonomická podmienenosť e, pre politiku súdržnosti podľa nás nemusí sa tu vziať do úvahy. Naopak sme toho názoru, že napríklad e, v tomto partnerstve musíme zachádzať naozaj až do krajnosti aj v rámci Európskeho semestru pri uh, tomto regionálnom programe. A uh, tiež uh, sa tieto názory uh, do stanoviska, ktoré sa formulovali pri práci s Európskou komisiou, ale tiež sme sa snažili do politických odporúčaní premietnúť politický názor výboru regionov aj pre tento legislatívny rámec ktorý sme ho posudzovali čas po časti, snažili sme sa ho vylepšiť a ako som povedala, boli sme k dispozícii, ako som povedala, už pani komisárke Krecu, aby ako výbor regionov hajil záujmy našich e, obcí, aby sa čo najlepšie naplnili celé politiky súdržnosti. Ďakujem za túto prácu aj za všetky návrhy, za ktoré sme od vás dostali. Ďakujem a teraz pán Schneider, spoluspravodajca, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem predchádzajúcej rečničke, ďakujem pani Marinia. Pridám sa tou ďakou, e, ktorú ste vysvetlili e, expertom sekretariatu aj kolegom, e, ktoré ktorí vypracovali pozmeňujúce návrhy a tiež sa pridám k tým vyjadreniam čo do obsahu, ktoré ste povedali. Nemusím ich opakovať, to sú podstatné body, ktoré sme my obhajovali spoločne. Dôležité je, že sme o niečo viac spokojní s tým, čo bolo prednesené, ale máme niekoľko veľmi dôležitých a veľmi konkrétnych e, pozmeňujúcich návrhov, kde nie sme spokojní a tu na e, debata s e, komisárkou Krecu neviedla ďalej a ja Eh, som rád, že ste eh, veľa vecí tu priznali, ale je pravda, že eh, ona nie je teraz tou, ktorá vykonáva tie vyjednávania, ale je to rada a parlament a preto musíme s tými návrhmi sa obratiť na radu a na parlament. Hm, dobre v tomto ohľade, že parlament svoje uznesenia, závery odsunul a štruktúralným fondom E, to nebude prebrať e, v decembri, ale až v januári e, v gestorskom výbore, kde je veľa pozemských návrhov, 3000 pozemských návrhov, tých 200 našich je nič proti tomu a E, tie zavrieť v parlamente potom e, príjmu až v apríli. Takže máme vďaka tomu ešte čas, aby sme s poslancami parlamentu ešte hovorili. Chcem povedať najdôležitejšie boli M plus 2 a M plus 3. My sme sa jasne e, vyjadrili proti M plus 2 a za M plus 3 spolufinancovanie. My sme sa veľmi jasne vyjadrili proti znižovaniu tých mier spolufinancovania EÚ. Hovoríme o 70% v predchádzajúcich v prechodných e, vládach. E, pýtali sme sa, že prečo to tak chceme, aby e, tá politika súdržnosti aj fondy efektívne v nasledujúcom období fungovali. A keď tie obdobia v časom rámci krátime a tiež krátime spolufinancovanie EU, tak zabezpečíme predpoklady preto, aby politika súdržnosti bude zaostať za tým úspechom v v tomto období a už v tomto období máme tiež značné problémy a ak e, to neukončíme, tak tie problémy presneme aj do ďalšieho obdobia a preto je to také dôležité. A potom je tu otázka e, šírky nasadenia prostriedkov. Okrem e, tých ukazovateľov je tu koncepcia, ktorú sme vypracovali a kolega Gyňa Mariny bola na tom zúčastnená No, e, tu na, e, sme minuli e, ten aspekt demografických problémov, ktoré máme v mnohých regiónoch v Európe a tie demografické problémy sú prekážka pri posilňovaní konkurencieschopnosti schopnosti, je to tiež prekážka pri posilňovaní rastu. A to znamená, že práve pri tom, čo v skutočnosti majú zlepšovať štruktúrálne fondy. Takže je to nezmyselné, nie je to e, správne, keď e, demografické problémy pri prerozdelení programov nezohľadíme, a preto chceme, aby to bolo zlepšené. Ďalej, e, téma zjednodušenia. Ja pripúšťam, že komisia predložila dobré návrhy k zjednodušovaniu administratívy a odbúravaniu byrokracie a aj to sa odznelo to v tej pracovnej skupine už v marci sme e, k tomu predložili navrhy a v maji už komisia e, prijala k tomu závery. To však nejde dosť ďaleko. Podľa nás my sme v tom stanovisku uvedli e, celý rad konkrétnych návrhov a od našich praktikov pochádzajú tieto návrhy, neodčlenovali od praktikov, ako sa administratíva ďalej môže ešte E, zjednodušiť a ako sa byrokracia môže odborať. A teraz e, počúvam z tých kôl vyjednávania, ktoré nastali, že osobitne z členských štátov e, prichádza celý súbor návrhov pre podrobné predpisy, ktoré majú byť dodatočne zase upravené v tom naredení. To znamená, tam, kde komisia to redukovala, tak sa pokúša to zase navýšiť a zväčšiť objem regulácia predpisov Takže to je nesprávne, pretože musíme ešte e, viacej e, odberať byrokraciu a ale je tu nebezpečie, že v tých vyjednávaniach e, sa to nie odbúra, ale ešte zväčší. A tu máme problém, že potom sa nedostáme ku koncepčnej práci a ku investíciám, pretože sa musia vyplniť formuláre a že sa musia študovať predpisy. A teda sú najdôležitejšie body, kde ešte musíme naozaj bojovať a kde musíme s našimi poslancami a našimi členskými štátmi hovoriť, ak chceme dosiahnuť spoločné ciele a to je lepšie nasadzovanie štruktúrnych fondov v nasledujúcom období. Toto však bude značne ťažšie, keď MFF e, nebude e, e, predčas, načas prijaté a tiež to naredenie nebude na čo prijaté a musíme sa preto čo najviac posnažiť, ale e, ja mm, pripúšťam, že môj optimizmus tom nie je až taký veľký. No, ďakujem všetkým, e, ktorí odvedli výbornú prácu a keď dnes e, silným hlasovaním toto stanovisko príjmeme, tak potom aj na ďalšie inštitúcie to zapôsobí, keď povieme, že toto je súdržný názor e, samozpráv v EÚ. E, Ďakujem. Želá si niekto ešte doplniť e, niečo a vystúpiť vo všeobecnej rozprave. Samozrejme, všeobecná rozprava prebehla v prítomnosti komisárky a myslím si, že tá toto poznanie z mojej strany je zdieľané, takže prejdeme k pozmenujúcim návrhom. Sú tri. Prvý pozmenujúci návrh, kto je za? Proti? Pozmenujúci návrh je zamietnutý. Pozmenujúci návrh číslo 2 za. Kto je proti? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh ktorý Kto je za? kto je proti, zamietnutý. A teraz budeme hlasovať o stanovisku, kto je zaň, kto je proti, kto sa zdržal. Stanovisko je prijaté jednomyselne. Ja gratulujem spravodajcom za ich prácu, k ich práci a prajem veľa úspechov do budúcej práce. Ďalší bod programu sa týka nariadenia, ktoré sa týka Európskeho sociálneho fondu Plus. A chcem požiadať e, spravodajkyňu Angelu Luis Sanchez, ktorá nahrádza pani Susanu Diaz Pačeko, aby nás oboznámila s týmto stanoviskom. Nech sa páči. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Pán nech sa vám slovo. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, dobrý deň všetkým, ďakujem pán predseda. Ako už som povedal, vystupujem v mene Suzany Díaz, eh, ktorá nemohla pricestovať. Bolo pre nás cťou eh, robiť túto prácu v, úzkom, v úzkej spolupráci s členmi výboru, politickými skupinami a pa, účastníkmi. E, Európsky sociálny fond plus je veľmi dôležitá agenda pre nás, pre všetkých, pre miestne aj regionálne správ, samozprávy, pretože je to jeden z hlavných nástrojov EÚ e, a prostriedkom investícií do ľudí. Vo výbore Koper to, tá, tento návrh bol schválený širokou väčšinou a návrh, ktorý teraz predstavujeme na pléne, obsahuje 47 odporúčaní na legislatívne pozmenujúce návrhy k návrhu Európskej únie a 32 politických odporúčaní. E, hlavné posolstvo e, sa štruktúruje okolo hlavnej témy. Považujeme za pozitívne a potrebné, aby ciele, ktoré všetci poznáme, či už tradičné ciele Európskeho sociálneho fondu, ktoré smerujú k pracovnému trhu, vzdelávaniu a školstvu, doplnili ďalšie ciele, ako je integrácia migrantov, zdravie, zamestnanosť mladých ľudí a redukcia chudoby. Návrh e, takisto odráža obavy z možnej finančnej redukcie, ktorá by vyplynula z nového scenára prideľovania menších zdrojov väčšiemu počtu cieľov. Rovnako ako cieľ sociálneho začlenenia a podpory tých najviac znevýhodnených sa dožadujeme večer otvorenosti a flexibilite. E, text si vyžaduje väčšiu záväznosť návrhu nariadenia v oblasti ekonomickej, sociálnej a územnej kohézie, tak aby sa tento fond nestal nástrojom e, sektorovej politiky, ale aby to bol základný prvok kohéznej politiky. A súčasťou e, tejto politiky musí byť aj úloha tých menej rozvinutých regiónoch, ako napríklad ultraperiférnych oblastí v súlade s článkom 173, e, kde sa hovorí o znevýhodnených regiónoch, zámorských, horských, cezhraničných a tak ďalej. V návrhu hovoríme jasne o slabej viditeľnosti miestnych a regionálnych samozpráv e, v návrhu nariadenia. My si myslíme, že treba z zdôrazniť význam tejto administratívy pri spravovaní fondov, a to na základe veľmi širokej skúsenosti, pokiaľ ide o štruktúry riadenia a spravovania fondov, ktoré sa musia prispôsobiť organizačnej štruktúre jednotlivých štátov a najmä teda tým naj, najviac decentralizovaných. Zároveň sa zdôrazňuje aspekt európskeho sociálneho piliera – čo e, umožní posil- vytvoriť rovnejšiu spoločnosť menej, s menšími rozdielmi a súdržnejšiu. A najmä teda e, by ma tieto prostriedky mali ísť do tých oblastí, ktoré boli naviac postihnuté krízou, čo ešte posilní e, to, ten pocit občianstva a európskeho projektu. A teda tento návrh ide e, v prospech tých najviac znevýhodnených ľudí, detí. E, dávame veľký dôraz na zamestnanosť mladých ľudí a na dostatočné financovanie podporných opatrení na zamestnanosť mladých. A okrem toho musíme zohľadňovať ešte aj štatistické údaje, na regionálnej a lokálnej úrovni, pretože môže byť a existuje e, veľká, veľký rozdiel e, v, aj v rámci jednotlivých krajín práve v tejto oblasti. Zároveň podporujeme ako dôležitú a sľubnú súčasť a novú líniu e, práce v sociálnej oblasti aj zamestnanosť. Okrem toho súhlasíme s návrhom skupiny, E, ohľadne potreby, e, aby e, sociálny fond plus prispieval aj do projektov, ktoré súvisia s udržateľným rozvojom a najmä vtedy, keď to súvisí priame, priamo s týmito cieľmi. A je dôležité, aby tieto ciele sa zohľadňovali na miestnej, regionálnej, štátnej a európskej úrovni. A chcem ešte zdôrazniť, že od začiatku, ako sme pracovali na tomto texte, sme sa snažili o text, ktorý by zachoval ľudí, ktorí by boli centrom záujmu, mladí ľudia, deti, zdravotníctvo, ľudia, ktorí sú najviac znevýhodnení, migranti a ešte samozrejme sa treba postaviť za záujmy regionálnych aj lokálnych samozpráv, pretože tie sú veľmi dôležité pri aplikácii týchto fondov v našich mestách a regiónoch. Ako som povedal, pracovali sme spolu so všetkými politickými skupinami, snažili sme sa reflektovať všetky možné reality a pretaviť ich do toho, aby táto správa bola výhodná pre všetky regióny Európy tak, aby bola schválená na tejto plenárnej schôzi s čo najväčšou možnou podporou. Ďakujem, kto si želá vystúpiť vo všeobecnej rozprave. Nikto, lebo túto tému sme už tiež e, rozobrali a teraz prejdeme k pozmenujúcim návrhom, tak ako to bolo v predchádzajúcom prípade Amblok 1 a 2, kto je za pozmenujúce návrhy 1 a 2, kto je proti? Prijaté. Pozmenujúci návrh 3, ktorý sa týka kto je za, kto je proti, prijaté. Štvorka za, proti, kto je proti, zdržal, prijatý. Pozmeň, teraz navrhujem, aby sme hlasovali o pozmenujúcich návrhoch 5 a 30. Nie sú pripomienky, kto je za, kto je proti, zamieta sa. Teraz máme pozmenujúci návrh 6, kto je za, 6, kto je za, proti, zdržali sa prijatí 7 za, proti, zamieta sa 8 za, proti, prijatý. Máme tu teraz spoločné hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch 9 a 31. Autorom je správodajca, nie sú pripomienky. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúce návrhy 9, 31, 32, 33 a 34. A teraz sme sa dostali eh, k pozmeňujúcemu návrhu 10. Eh, kto je za proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 11, e, odpadá 12 za, proti, streša, zamietnutý, hlasujeme o 12 za, proti, prijatý, navrhujem hlasovať o 13 a o 14, kto je za, proti, prijatý, pozmeňujúci návrh 15, už odpadol, 16 za, proti, zamietnutý, 17 za, proti, prijatý, 18 za, proti, prijatý. 19 za, proti, zamietnutý. Nie som si istý, overíme si hlasovanie elektronicky. Konec hlasovania zamietnutý. Ďalej 20. Kto je za? Proti? Prijatý. 21. Kto je za? Proti? Budeme hlasovať elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Le vote est clos. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Teraz budeme hlasovať v bloku o 22, 23. Kto je za? Proti? Prijatý. Ďalej nasleduje návrh 24 správodajkyne, tým pádom 24, 25 a 26, 27 odpadajú. Kto je za? Proti? Prijaté. Teraz budeme hlasovať v bloku 28-29. Kto je za? Proti? Prijaté. Ďalej. Nasleduje vzhľadom na doterajšie hlasovanie návrh 35. Kto je? Za? proti, zamietnutý. 36, kto je za? Proti. Budeme hlasovať elektronicky, nech sa páči. Čokoláda. Le vote est clos et l'amendement... Koniec hlasovania návrh bol zamietnutý. Ďalej návrh 37. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 38. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 39. Tento je bezpredmetný. 40 za? Proti? Zamietnutý 40. Kto je za? Proti? Zamietnutý 41. Kto je za? Proti? Zamietnutý 42. Kto? Proti? Zamietnutý 43 Nech sa páči, chcete sa vyjadriť 43. Chcem len e, naznačiť, že e, tieto sociálne ukazovatele, ktoré treba zohľadňovať e, okrem HDP ďalších ekonomických indikátorov, ktoré sa budú zohľadňovať v budúcnosti, sú dôležité, ale jeden, ktorý možno treba vyjasniť v tom zmysle, keď sa hovorí o integrácii imigrantov, tak netreba len eh, um, pozerať eh, na eh, um, bilanciu imigrácie čisto teda, že koľko prichádza, koľko odchádza, ale tiež, že toto vyžaduje zdravotníctvo, vyžaduje to požiadavky na školstvo a že to zaťažuje hlavne tie hraničné regióny. Ďakujeme. Nie sú žiadne ďalšie vyjadrenia. Budeme teda hlasovať, kto je za 43. Proti? Budem hlasovať elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Le vote est clos. Koniec hlasovania, návrh bol prijatý. 44, kto je za? proti, prijatý. 45, spravodajky spravodajkyne, e, kto je za? Proti, prijatý. 47, kto je za? Proti, prijatý. 48 za, proti, zamietnutý. 49, kto je za? Proti? Prijatý 50, nie. Kto je za? Proti? Prijatý 51. Kto je za? Proti? Zamietnutý 52. Kto je za? proti, prijatý. A teraz ešte 54, kto je za, proti, prijatý. Teraz budem hlasovať o celom stanovisku, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Týmto je stanovisko jednomyselne prijaté. Blahoželáme všetkým, ktorí sa podielili na jeho vypracovaní. Teraz nasleduje podľa programu stanovisko k Európskemu fondu regionálneho rozvoja a tiež tu ide o kohezný fond. Spravodajca Michel Reisberman. Prosím, poďte sa posadiť sem k nám, aby ste nám predstavili toto stanovisko. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Ďakujem. Pán predseda. Začal by som tým, že by som sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa podielali na práci, ktorá súvisela s týmto stanoviskom. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo. Gustavo López a Lucy Berera, tým sa chcem osobitne poďakovať. Obaja pracujú pre skupinu ALDE a tiež svojmu expertovi sa chcem poďakovať. Možno osobne sa nezúčastňoval stretnutí, ale veľmi eh, bol nápomocný v tomto procese. Tiež eh, sme veľmi úzko spolupracovali so všetkými aktérmi, ktorých sa to týka a tiež sa nám dobre spolupracovalo aj s Európskym parlamentom a s výborom aj so spravodajcami a tieňovými spravodajcami jednotlivých eh, výborov, keďže Európsky parlament už doznačne pokročil v tomto procese ak by sme čakali až do dnešnej schôdze, tak by sa to nestihlo. Zistil som, že panuje jasný konsenzus, uberáme sa všetci tým istým smerom a, a to takým, ako sme si to stanovili aj tu v našom výbore regiónov. V tomto smere nie sú nejaké rozdielnosti v názoroch medzi Európskym parlamentom a výborom regiónov. Teší nás, že sa na to pozeráme rovnako, že chceme obhajovať tie isté hodnoty. práve sme mali možnosť diskutovať s komisárkou Krecu. Taktiež prebiehla významná diskusia. Nemôžem e, spomenúť konkrétny obsah, e, nemám dostatok času, ale myslím, že môžem skonštatovať, e, že s návrhom Európskej komisie môžeme byť spokojní. Prináša to významný krok vpred, čo sa týka modernizácie, podmienok zjednodušenia, plnenia. A to môžem povedať otvorene už teraz kohezná politika je politika, ktorá musí byť prístupná všetkým, pretože život občanov um, od nej veľmi úzko závisí. Kohezná politika, predovšetkým prostriedky, o ktorých teraz hovoríme, sú základom spoločnosti aj rozvoja do roka 2020 alebo tiež v rámci agendy Invest EU. Je dôležité, pamätať aj na potreby malých a stredných podnikov, aby aj oni mali prospekt našej dnešnej politiky. A tiež vidím, že je dosť veľa pozmiacich návrhov aj z komisie Koter. Ja sa pokúsim to zohľadniť. Nie je to vždy jednoduché, pretože niekedy si tieto návrhy aj protirečili. Samozrejme je otázne, ktoré z týchto pozmeňovacích návrhov sú najlepšie už eh, som to povedala aj komisárovi Ettingerovi, ak eh, na nás útočia aj správa, aj zľava, aj z hora, aj z dola, tak je to jasné, že môžeme byť spokojní, že sme zaujali eh, zlatú strednú cestu. Chcel by som približiť predsa len niekoľko aspektov z tohto návrhu. V pozmeňovacích návrhoch sa hovorí o úlohe regionálnych subjektov v tematickej koncentrácii. Táto tematická koncentrácia by sa mala už je zaoberať návrhom komisie aj potrebami jednotlivých regiónov. Ja si myslím, že ak my, regióny, nebudeme hovoriť v našom mene, kto bude bojovať za nás, za naše potreby, preto si myslím, že tematická koncentrácia na úrovni regiónov je dôležitá. Ide tu aj o percentuálne sadzby, okrem toho. Aké vysoké by malo byť percento finančnej pomoci, Myslím, že týmto kompromisom e, sme na dobrej ceste, že sme zohľadnili jednotlivé odlišné prístupy jednotlivých e, výborov. E, boli tiež pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali zapojenia regiónov, úlohy regiónov, taktiež čo sa týka zraniteľných regiónov, aj by sa aj na ich potreby prihliadalo. Tiež sa tu spomínajú rôzne výnimky, ktoré by sa mali alebo nemali zohľadniť. To sa samozrejme dá pochopiť texte komisie totiž nie je príliš veľa konkrétneho o tom, čo presne tým komisia myslí. A to vníma komisia ako výhodu, a to chápem. Avšak eh, všetko to, čo sa uvádza vo všeobecných textoch, tam eh, sa táto flexibilita ešte doplňa. Lenže ak by sme to teraz nahradili dlhými zoznamami s rôznymi výnimkami, tak sa to zároveň i hneď skomplikuje. Potom síce môžeme doma tvrdiť, že sme vyhrali politickú bitku, ale nebude to prospešné pre dobroveci. Nemali by sme sa teda snažiť za každú cenu komplikovať tento text, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné, tým, že sú za, budeme zapracovať rôzne výnimky, ktoré nie sú nevyhnutné. Myslím, že inak e, toto stanovisko by bolo oslabené. Ďakujeme pekne. Teraz začína všeobecná diskusia. Nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za túto správu. Nielen je financovanie dôležité pre regióny, ale je dôležité zohľadniť, že sú tu aj rôzne e, príležitosti z hľadiska zamestnanosti, ktoré sú naliehavo potrebné a potrebujú ich občania v celej Európe. Členovia výboru majú rozličné príklady, ako RDF pomohol mestám a regiónom a je dôležité zverejňovať tieto príklady, upozorňovať na ne. Štrukturálne fondy by mali pokračovať, eh, mali by naďalej byť dispozícii regionu, mali by sme vyslať jasný signál inštitúciám Európskej únie aj členským štátom. Aliancia pre kohéziu umožňuje, že výbor regionov dokázal popísať eh, výhody týchto fondov. Mali by sme sa tomu venovať ešte o niečo viac. Ďakujem a túto správu podporujem. Ďakujem pekne. Nevidím nikoho ďalšieho, ktorý sa hlasilo slovo, teda prejdeme k hlasovaniu o pozmeňacích návrhoch. Mm, Pozmeňací návrh číslo 1, kto je za? Proti? Prijatý. Ďalej 2, kto je za? Proti? Zamietnutý. 3, kto je za? proti, zamietnutý. 4 spravodajcu. Kto je za? Proti. Prijatý. 6 spravodajcu. Návrhy 6 až 8 je týmto vypadávajú. Kto je za? Proti. Prijatý. Ďalej 9 spravodajcu, tým pádom návrhy 9 až 12 vypadávajú. Kto je za? Proti? Prijatý. Návrh 13 spravodajcu, tým pádom 13 a 14 vypadávajú. Kto je za? Proti? Prijatý. Ďalej 15 spravodajcu, tým pádom 15 až 17 vypadávajú. Kto je za? proti, prijatý návrh 18. Kto je za? Proti, zamietnutý ďalej 19 spravodajcu, tým pádom 19 vypadáva kto je za? Proti, prijatý ďalej 20. Kto je za? Proti, zamietnutý 21. Kto je za? proti, zamietnutý 22 za, proti, zamietnutý 23 za, proti, zamietnutý 24 za, proti, zamietnutý. Teraz záverečné hlasovanie. Kto je za stanovisko? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Stanovisko je týmto prijaté. Jednomyselne blahoželáme. Le prochain Nasledujúce stanovisko sa týka návrhu dôležitého nariadenia ohľadne cieľov e, Európskej územnej spolupráce. A ja teraz e, E, dávam slovo našej spravodajkyni Marie Antoinette Maupertuis a dávam jej slovo hneď, ako príde na tribúnu. Thank you. E, Merci, monsieur le président. Ďakujem, vážený pán predseda. Eh, územná európska spolupráca, eh, ktorá poznáme ako Interreg, je jedným z najviditeľnejších javov politiky pre občanov. Umožňuje akcie, výmenu skúseností medzi územnými a miestnymi samozprávami na kontinente, ktorý má najviac vnútorných hraníc – je dôležitá pre presadzovanie sociálnej, ekonomickej a teritoriálnej súdržnosti medzi regiónmi, ale aj pre spoluprácu s tretími krajinami za vonkajšími hranicami. Európania e, sú v posledných mesiacoch, e, ako sa ukázalo, sú veľmi im veľmi na tejto politike záleží a teda my sledujeme nielen techniky, ale aj E, sociálne, ekonomické a kultúrne, kultúrny rozvoj a samozrejme vytváranie kooperatívnych priestorov a tiež umožňuje spoluprácu v rámci susedstva. My sme veľmi radi, že návrh komisie E, skutočne e, vy, e, sa tam odráža úsilie o zjednodušenie a synergiu, synergiu najmä s tretími krajinami. Je tam špecifický článok pre malé poje, projekty, ktoré tento výbor navrhol a tieto malé projekty, ako vieme, sú dôležité preto, aby čo najväčší počet Európanov sa mohol zúčastniť tejto spolupráce. Špecifické potreby ultraperiférnych oblastí sú uznané v časti 3, to je nová časť, a to je akási historická oprava. Zároveň je potrebné, aby sme mali inovačné, cezhraničné a cez teritoriálne investície, v e, inteligentnú špecializáciu, tak ako to spomínal Marko Markova. Zároveň sme uznali Koter, bol Koter, že niektoré časti textu potrebujú vylepšenie. Ak naozaj chceme, aby spolupráca e, naozaj mala dosah na všetky regióny, aby bola ľahko aplikovateľná a aby bola aplikovateľná na všetkých rovinách a rešpektovala subsidiaritu, tak iba e, takýmto spôsobom, ako povedala komisárka, dosiahneme Európu občanov. Takým hlavným projektom, ktorý sme v Kotere realizovali a ktoré sa teraz preberajú, tak tie vznikli v spolupráci s poslancom Arimo z Európskeho parlamentu a zároveň boli prijaté vo výbore Regi minulý pondelok a rovnako správa Mariny Schneger, ktorá bola pred chvíľou schválená. Takže prvý návrh, aby rozpočet pre európsku teritoriálnu spoluprácu prešiel z 2,5 na 3 percentná percentá koheznej politiky, čo umožní naďalej financovať e, politiku tradičnej spolupráce a najmä Interreg Európa, čo predstavuje 0,1 koheznej politiky. Ide tu o to, aby sme presadili E, mieru spolufinancovania projektov e, na 85 Veľa aktérov nás v tomto smere oslovilo. Rovnako žiadame 0,3 dodatočného rozpočtu pre koheznú politiku, a to v súlade e, s poslancom Arimo aj s Marin Schneider, aby sme mohli financovať nové nástroje, E, interregionálneho financovania v oblasti inovácie. To predstavuje asi miliardu eur a to je naozaj zásadný význam. E, malo by sa to ocitnúť v oddelenej kapitole v nariadení CTE, pretože prináša obrovskú pridanú hodnotu, e, pokiaľ ide o riadenie, má svoje špecifika a najmä týka sa tradičnej európskej teritoriálnej spolupráce. Takže sme navrhli kompromisný návrh e, v súlade so všetkými politickými skupinami, ktoré ho ratifikovali a e, predložíme vám ho na hlasovanie. Tam sa hovorí, že aby tieto nové ustanovenia boli otvorené všetkým regiónom EÚ, aj tým najmenej rozvinutým oblastiam alebo oblastiam, kde sú štruktúrálne alebo geografické ťažké podmienky. Pokiaľ ide o námornú spoluprácu, tak eh, to musí zostať v časti cezhraničnej spolupráce. Už som to niekoľkokrát povedala. Či je hranica eh, pozemná alebo morská, či je to eh, tunel alebo len pomyselná čiara, tak samozrejme to je jedno. Niektoré krajiny dokonca majú aj pozemné, aj námorné hranice. A v kontexte s Brexitom sme požiadali o E, mnohoúrovňovú spoluprácu s Veľkou Británie, e, aby to mohlo prebiehať podobne, ako to prebieha s Norskom. A samozrejme, a to bude závisieť aj od úmyslov našich britských priateľov. Všetky pozmenujúce návrhy, ktoré idú týmto smerom, e, hlasované v Koter a niektoré politické strany to už schválili, tak to sú také nové záväzky, ku ktorým sa budeme vyjadrovať. Úprimne ďakujem všetkým skupinám, ktoré prispeli k obohateniu týchto návrhov, rovnako e, servisom Koter, e, expertom a najmä v kontexte súčasného euroskepticizmu ďakujem všetkým lokálnym kolektívom a aktérom v teréne, vo všetkých častiach Európy, ktorí každý deň dokazujú, že budovanie spoločnej a udržateľnej budúcnosti je možné aj vďaka spolupráci. Ďakujem. Želá si niekto vystúpiť? Pán McCarthy. Thanks, Mr. President. Can I thank the... Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za prácu na tomto stanovisku a za silné odhodlanie. Interreg je veľmi uh, hmatateľný projekt pre mesta, regióny a moje vlastné mesto um, zaznamenali isté úspechy za posledné dva roky a páčilo sa nám, že sme pracovali s inými mestami a regiónmi a website interreg.eu je úžasný súbor nástrojov a každý starosta a e, člen zastupiteľstva by mal na ňom pristupovať a tiež poskytuje e, riešenia najzložitejším problémom miest a regiónov a Interreg um, poskytuje nádej a príležitosť pre mesta a regióny, takže ďakujem vám za takýto súbor dokumentov. No ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Michaelovi Jugiu Amizaga. Ďakujem pekne. Najprv chcem ti zablahoželať spravodajcovi za tú správu, eh, kde 95% eh, s ňou súhlasíme a, a eh, hoci máme isté nezhody v konkrétnej téme, čo je um, komponent 5, čo my považujeme za podstatné pre rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi, ktoré vychádza z predchádzajúcej uh, skúsenosti viacerých regiónov a my na tom už uh, pracujeme v rámci tematických platform. Ďalšia vec, čo chcem eh, ju uviezť a upozoriť na ňu, na, eh, neviem, či eh, to boli v posledných vystúpeniach závisky na poslednú chvíľu, keď budeme blokovať, keď budeme hlasovať v bloku o pozícii návrhoch 10 R a 18 R, tak za posledné dva dni, ako spravodajca pripomenul, parlamentný výbor schválil ten kompromis eh, o návrhu eh, v územnej spolupráci a na základe toho parlament eh, zvyšuje na rozpočet na program Interreg na 1,8 miliardy, to znamená 10 viac, ako terajšia správa žiada. E, my teda e, vstupujeme do paradoxu, kde výbor regionov e, žiadal menej peňazí ako Európsky parlament na taký kľúčový program ako Interreg. A preto, keď vidíme tie nové úvahy pri hlasovaní spolu s pozíciami 10R er a 18R, er, ktoré ja nepodporujem, s nádejou, že ak eh, tieto posledné, ako spravodajca spomenul, tieto posledné eh, kompromisy eh, mm, budú môcť byť potvrdené alebo nie, ale my sa môžeme zosúľadiť s tým, čo požiadal parlament pred hľadami a preto žiadam hlasovanie proti tým pozmeňujúcim návrhom 10R a 18R, ktoré ja nepodporujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Žanet Valiu. Thank you, President. Uh, dear colleagues, it's an... Ďakujem, pán predseda, vážené kolegovia. Mm, je to dôležitá téma, dôležitá správa. Bolo tu veľa diskusí v eh, zložke 5, čo sú eh, investície do inovácie a mm, vrátanie pozornice návrhu spravodajcu 18R. Ak sa to odstraní, tak potom stratíme dôležitý eh, návrh pre podporu spolupráce v tom reťazci pre všetkých európskej regióny a tu bola dôležitá diskusia, či to je pre všetky regióny a je to tak a my to by sme stratili nástroj pre modernizáciu a ako sme um, povedali predtým 3. decembra um, výbor pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu uh, hlasoval za to, aby sa zachoval tento pridelený rozpočet v tom návrhu, takže prečo by sme mali proti tomu hlasovať? Takže Prosím vás, hlasovajte e, proti 10 R a 18 mm, R a za pozmeňujúci návrh 18. Brande. van Brande. Ďakujem, pán predseda. Ja podporujem argumenty kolegov. Chcem výslovne povedať, a odkazujem na iniciatívu belgickej vlády, to je 34, 43, kde sa hovorí o inovatívnej medziregionálnej spolupráci. Ako už bolo predtým povedané, musíme sa zobrať tým, aby nielen správne regióny, ale aj funkčne previazané regióny spolu navzájom mohli konať inovatívnym spôsobom. Dávam príklad Lovane Einhovena Sach. To je inovatívny trojuholník a naozaj by bolo kľúčovým omylom, keby sme ten kopon 5 už nenechali v našej správe. Pani spravodajkyňa napísala dobré stanovisko, s tým súhlasím a myslím si, že to dodanie komponentu 5 je dôležité a určite to nie je v rozpre s tým, čo sa tu navrhuje a naopak mohli by sme mať e, veľké problémy, keď sme to vyčlenili. Takže prosím, nech sa pani spravodajkyňa s tým ešte zaberá a nezahrnie to do tej správy. Nemám žiadne iné žiadosti o slovo, takže odovzdávam slovo našej spravodajkyni. Merci, monsieur. Ďakujem, vážený pán predseda. Tento bod najskôr chcem pripomenúť, že Jedným z cieľov, ktoré sa týkajú európskeho, európskej územnej spolupráce v oblasti námornej spolupráce a záchrany e, odseku 3 alebo časti 3, e, ktorý sa týka mnohých európskych regiónov, možno všetkých, a časť 5, ktorá je tiež veľmi dôležitá, tak tam je potrebná e, veľmi veľká diskusia v rámci KOTER a my sme v rámci KOTER rozhodli na žiadosť e, zástupcov tých regiónov, ktoré sú časťou e, sieti Vanguard, aby sme prijali kompromis. Tento kompromis bol prijatý na základe nasledovných vecí. Poprvé, špecifická kapitola pre iniciatívu v oblasti interregionálnej inovácie. Samozrejme, že my E, podporujeme túto časť späť, ale pokiaľ ide o globálnu architektúru európskej spolupráce, my žiadame prostredníctvom tohto kompromisného návrhu, aby e, to bola špecifická, veľmi dobre cieľená kapitola, lebo tu nejde o tradičnú spoluprácu. Ako ste obaja povedali, je, nie je to tradičná spolupráca, ale iniciatíva v prospech inovácie a E, obsahuje teda aj tie tradičné veci ako Interreg alebo cezhraničnú spoluprácu. Okrem toho je tam možné e, posvetiť medzi e, v úvodzovkách, tak ako to bolo urobené v parlamente aj v rámci správy Schneider Maritimum. Pardon, Schneider Mariny opravuje sa rečnička. Toto umožňuje posvetiť jednu miliardu, teda 970 milión eur presne na túto iniciatívu. Je veľmi dôležité povedať a zopakovať, že e, časť 5 nie je ohrozená, práve naopak bude mať špecifickú kapitolu, špecifické financovanie a v piatok popoludní sa rada nazdala, že táto iniciatíva by mala byť financovaná e, na základe fondu Feder Mainstream. A posledný bod, ktorý sa týka prvej poznámky Michaela. My patríme do tej istej skupiny. Záverečná suma je takmer e, identická. A my sme to prijali na základe žiadosti Európskeho parlamentu. Celý mesiac august sme pracovali s poslancom Arimo. E, zaintegrovali sme tam mnohé návrhy a e, Teraz tu máme 10 miliard na spoluprácu tradičnú, vrátane ciest, lebo tam bolo nebezpečenstvo zníženia financií plus 970 miliónov eur, ktoré budú určené iba na túto špecifickú kapitolu a časť 5 v rámci e, tejto špecifickej kapitoly. Európsky parlament prijal našu myšlienku, lebo v pondelok popoludní sa nazdal, že vo výbore regi samozrejme, že treba zaintegrovať všetky regióny, aj tie najmenej rozvinuté do týchto ustanovení. Lebo inovácia sa nemôže týkať iba hrstky regiónov, musí byť technologická, sociálna, organizačná a musí umožniť všetkým regiónom, aby, e, sa, aby pokročili vpred v tejto veľmi dôležitej oblasti. Takže toto, sú, e, toto je to, čo som chcela povedať na obranu e, pozmenujúcich návrhov 25-27. A tie ďalšie sú len dôsledky Michaelových pozmenujúcich návrhov. Ďakujem, teraz budeme hlasovať. Navrhujem blok pozmenujúce návrhy 1 až 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, pozmenujúci návrh 5 R nahrádza 5 pôvodný za, proti, prijatý, pozmenujúci návrh 6R, e, odpadá 6 a 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Hlasujeme unblock 8, 9 za, proti, prijatý. Navrhujem spoločné hlasovanie o 10R a 18R a to má dôležitý dopad na 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40, 5, 46, 18, 19, 20. Kto je za? Proti? Prijatý. A teraz ideme 15R, v dôsledku ktorého odpada 15, 16, to je za, proti, prijatý. A teraz máme 21 za, proti, zamietnutý, 22, odpadne 23 za, proti, zamietnutý 23 za, kto je proti, odpada zamietnutý 25. Máme tam ústny kompromisný návrh a ak bude pozmenujúci návrh prijatý, tak 26, 27 a 28 odpadnú. E, žiadam spravodajkyňu, aby vysvetlila tento návrh. E, ja som bola požiadaná v poslednom kole e, tými ultraperiférnymi oblastiami, ktoré neboli prítomné na zasadnutí Koter, aby tam boli aj právne pokryté. A, a oni žiadajú, aby, te, aby sa tam objavil výraz ultraperiférne. Keďže ide o kompromisný návrh so všetkými skupinami, my sme konzultovali všetky skupiny, ktoré nás e, v tomto podporili a je to skôr taký semantický e, pozmenujúci návrh. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmenujúci návrh 29 a odpada 3031. Kto je za? Proti? Zamieta sa. 30. Kto je za? Proti? Overíme si hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie a pozmenujúci návrh je prijatý. Pozmenujúci návrh 32, lebo 31 odpada. 32, kto je za? Proti? Prijatý? 33. Tam odpadne 34, kto je za? Proti? Zamieta sa. 34 za. Proti? Zamietnutý pozmenujúci návrh 35 odpadne 36 a 37 a 51, kto je za, kto je proti, zamietnutý 36, kto je za, proti, prijatý 37 za, proti, prijatý 38 za, proti, prijatý 39 odpadne 40 za, proti, prijatý, 41 za, proti, zamietnutý, 41 za, proti, zamietnutý, 43 za, proti, prijatý, 44 za, proti, zamietnutý. A teraz 47 za, proti, zamietnutý, 48 a 49 identické, hlasujeme jedenkrát za, proti, prijatý. 50, kto je za, proti, prijatý. Teraz hlasujeme o 51 za, proti, prijatý. 52 za, proti. Elektronicky si overíme hlasovanie. Končím hlasovanie a pozmeňujúci návrh je zamietnutý. Teraz 53 a 54, kto je za? Proti? Prijatý? A teraz máme záverečné hlasovanie, kto je za stanovisko? Proti? Kto sa zdržal? Stanovisko je schválené širokou väčšinou. Gratulujem spravodajcom. A teraz máme bod 9, to je taký malý braček bodu 8, pokiaľ ide o podstatu stanovisko o návrhe, návrhu nariadenia o vytvorení cezhraničného mechanizmu. Našim správodajcom je Buk Arens a ja ho pozývam, aby prišiel za predsednícky stôl. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Meneer de voorzitter, beste collega's. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, pán predseda. Najskôr by som sa rád poďakoval expertom sekretariátu Koteru, Tiež sa chcem poďakovať celej skupine za spoluprácu, konštruktívnu spoluprácu. E, za to sa chcem poďakovať aj spravodajcom a tiež spravodajcom z Európskeho parlamentu. Ja som z pohraničného regiónu medzi Holandskom a Nemeckom. Myslím si, že preto majú tieto um, samozprávy v pohraničných oblastiach e, veľké príležitosti v rámci Interregu a EDS. Sme v posledných rokoch orošili rôzne formy spolupráce. Hranica predsa len je naďalej prekážkou v rôznych projektoch, najmä správneho a administratívneho hľadiska. Musíme tu nájsť také riešenia, ktoré sa budú orientovať na konkrétne projekty a regióny. Ide o 30 obyvateľov EÚ, ktorí žijú v pohraničných regiónoch, pracujú v týchto regiónoch snažia sa tam vzdelávať, nakupovať a kvôli hraniciám sú rôznym prekážkam alebo skomplikovaným konaniam. Preto by sme sa radi uvítali tento konkrétny návrh, ktorý nám umožní administratívne a právne prekážky odstraňovať. Okrem toho je to dobrovoľný mechanizmus. Je dôležité, aby v regiónoch sa hľadali riešenia eh, pre spoluprácu Často totiž legislatíva, legislatíva daného členského štátu sa musí prispôsobiť. Najmä sa chceme poďakovať luxemburskému predsedníctvu z roku 2005 za túto iniciatívu. Vďaka nej totiž sa vypracovalo nariadenie, ktoré regiónom pripisuje významnú úlohu pri hľadaní spoločných riešení a pri rôznych iniciatívach v tejto súvislosti existujú rôzne mechanizmy, ktoré e, sa doplňajú. E, je mnoho príkladov, napríklad v rámci Beneluxu alebo Severskej rady e, komisia Koter nedávno prejednala túto správu aj s rôznymi aktérmi, so spravodajcami Európskeho parlamentu, aj s zástupcami komisie, spolupracovala sa veľmi dobre. A v tejto veci sa zdôraznilo najmä, že je nevyhnutné zaistiť presadenie jednoznačnej komunikačnej stratégie na ostranie prekážok. Taktiež je potrebné a nevyhnutné, aby sa efektívne a rýchlo presadili všetky opatrenia. Okrem toho je treba vyhodnocovať tento mechanizmus, aby sme dokázali posúdiť, či toto nariadenie v praxi naozaj bude fungovať. Takto budeme schopní spolupracovať a konať efektívne. Okrem toho, v stanovisku je tiež obsahnutý jednoznačný signál aj eh, na ministrov, to sa obracia aj eh, na môj vlastný členský štát. Tam sú totiž pochybnosti o návrhu komisie. Čiastočne sú tieto pochybnosti oprávnené práve v pohraničných regiónoch, pretože na to, aby sme týmto regiónom pomohli, potrebujeme tento hraničný mechanizmus a preto je dôležité, aby výbor podporil tento návrh. Ešte raz by som sa rád poďakoval kolegom zo všetkých takmer všetkých politických skupín. Vďaka ich konštruktívnej spolupráci sa nám podarilo presadiť eh, mnoho aspektov. Ďakujem aj za pozmeňovacie návrhy. Nepochybne to zaistilo aj širokú podporu v hlasovaní vo výbore a v komisii. Ďakujem. Ďakujeme. Kto sa chce, prosím, ujať slova v diskusii, v rozprave? Nikoho nevidím, preto pristúpime k hlasovaniu o pozmeňovacích návrhoch. Pozmeňovací návrh 1. Tu sa bude hlasovať v bloku spolu s návrhom 3, 9, 10. A ak bude prijatý, tým pádom bude bezpredmetný návrh 2 a 13. Kto je za tento návrh? Kto je proti? Prijatý. Ďalej 4. Tu e, sa navrhuje spoločné hlasovanie s návrhmi 6 a 12. Kto je za? Proti? Prijatý. Ďalej 5. Kto je za? Proti? Prijatý. 7. Kto je za? proti, prijatý. 8, kto je za, proti, zamietnutý. 11, kto je za, proti, prijatý. 14, kto je za, proti, prijatý. 15. Kto je za? proti, prijatý. Teraz záverečné hlasovanie o celom stanovisku. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Týmto je stanovisko jednomyselne prijaté. Blahoželáme spravodajcovi a veríme, že vypočujú eh, členské štáty v rade tento signál. Ehm, ja veľmi dobre poznám eh, celý vývoj tohto nástroja, želám mu veľa úspechov v ďalších etapách schvaľovania. Teraz prejdeme k bodu 10 nášho programu. Neviem, či to pôjde až tak rýchlo ako tento bod 9. Dostávame sa totiž k stanovisku, ktoré sa týka reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Chcel by som pozvať sa medzi nás spravodajcu pána Guillaume Krosa. Nech sa páči.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 Privítali by sme, ak by si spravodajca prišiel sadnúť sem medzi nás. Strácame totiž čas zbytočne, kým na ňo čakáme. Prosím spravodajcu, aby prišiel sem medzi nás. Naozaj je veľmi nepríjemné, že takto 5 minút musíme na neho čakať. Máte slovo a už vám odpočítavame aj rečnícky čas. Allez, on laisse tomber. Euh, Ďakujem pekne za slovo. Naozaj sa ospravedlňujem. Mali sme trochu problém v komunikácii. Chcel by som sa neskôr poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa podelili na tejto správe. Je to správa veľmi významná ako mnoho z toho, čo tu vlastne schvalujeme, ale je to správa, ktorá sa týka e, tej prvej komunitárnej politickej oblasti a síce polnospodárskej politiky. Niektorí e, sa vyjadrili, že je množstvo pozícií návrhov, 304, ale viete, že v Európskom parlamente e, k jednej téme môže byť aj 7 tisíc pozmiacich návrhov, teda dokazuje to ochotu nášho výboru zúčastňovať sa diskusie o tejto téme, ale tiež e, je to výsledok e, podľa mňa kvalitnej spolupráce s celým tímom výboru regiónov a je s môjim expertom. Základné priority výboru regiónov spočívajú v tom, aby sme rozširovali e, takú spoločnú polskú politiku, ktorá bude podporovať všetky regióny a to v rovnakej miere na to, aby sme znížili rozdiely medzi mestskými a vidieckými oblastiami. Chceme poukazovať na koheziu, tak ako je to stanovené aj v Lisabonskej zmluve. V stanovisku o výzvach spoločnej prospodárskej politiky, tak ako sme ho prijali v minulom roku, tam sa žiada celý výbor, teda výbor regionov žiada o takú spoločnú politiku, ktorá bude spravodlivá, udržateľná a solidárna a ktorá bude spoločná vo svojej povahe naďalej. Pozvňovacie návrhy, ktoré som predložil, sa uberajú práve týmto smerom, čo sa týka teda návrhu e, komisie, aby bola teda politika spravodlivejšia. Chceme naozaj, aby sa spravodlivejšie rozdielovali ehm, dávky. Pripomínam, že 3 plnospodárov dostáva 50 ehm, pomoci a 20 dostáva 80 Teda je nevyhnutné lepšie to rozdeliť, spravodlivejšie to rozdeliť a v správe naozaj hovoríme o externej a internej konvergencii, hovoríme o skutočných eh, stanovených stropoch eh, týchto dávok, taktiež hovoríme o spravodlivom rozdelení, tak aby na prvý hektár boli vyššie dávky a tiež, aby sa prihľadalo na efektívnosť. Eh, tiež hovoríme o bonuse pre malých plnospodárov, tak aby bol povinný pre členské štáty. Tiež tu hovoríme o pomoci menším podnikom, to musí byť povinné pre členské štáty. Práve tieto malé podniky zaisťujú eh, prežitie z hľadiska zamestnanosti aj v regiónoch. Chceme udržateľnejšiu SPP, tak aby sme sa dokázali vysporiadať s výzvami v vlastne životného prostredia. Viete, eh, že sú aj jasné ciele e, z úrovne OSN, kde e, je popísané, že sa musíme uberať show cestou e, aj znižovaní emisí skleníkových plynov a spoločná prostská politika sa musí o to tiež pričiniť. Chcela by som poukázať na pravidelnú každoročnú rotáciu plodín, taktiež konkrétne podmienky, čo sa týka spravodlivých nástrojov, tak aby sa zohľadnili podmienky, ktoré sú ustanovené, tiež aby sa postupne znižovalo využívanie pesticídov a taktiež umelých hnojív, aby sa e, podporovala biodiverzita a ďalej, aby sa upúšťalo od chovu v klietkach. Tiež potrebujeme e, spravodlivé a stabilné polospodárske ceny, tak ako sme už uvideli v stanovisku v minulom roku. Regulácia trhu e, dokazuje, že je to veľmi nákladný proces a je potrebné ho upraviť. E, taktiež e, dobrovoľný mechanizmus v prípade krízy, ako aj tranzícia k diverzifikovaným formám, ktoré budú odolnejšie. Hospodárstve taktiež e, v vidiecké oblasti sa musia transformovať. Miera spolufinancovania nesmie byť znížená na to, aby sme pomohli polnospodárským podnikom v tomto procese zmien k udržateľnému rozvoju, je treba, aby druhý pilier, ktorý sa týka modernizácie investícií, sa práve týmto smerom uberal. E, ďalej, e, kvalitné opatrenia e, reštaurácie, ktoré budú poskytovať biostravu, čiže plodiny sa musia podporovať. Je to dôležité z hľadiska pridanej hodnoty našich vidieckých oblastí, z hľadiska podpory zamestnanosti, verejného zdravia. Tiež poistenie príjmov, to nie je len hodný nástroj, ale čoraz viac nejako nesúvisí s nástrojmi rozvoja vidieka. Mm, chcel by som ešte zdôrazniť, že táto nová politika musí byť naďalej spoločná strategický plán, ktorý rozširujú členské štáty, sa nesmie zmeniť e, na menej sociálny, na menej ekologický. A práve týmto smerom sa uberajú naše návrhy, kde popisujeme spoločné ciele, aj vyčíslené, aby sa stanovil e, komunitárny rámec, ktorý bude zodpovedať výzvam, ktorým sme vystavení. Ak tieto návrhy sa možno niekedy stajú, zdajú byť príliš e, náročné sú nevyhnutné na to, aby sme zachovali rozpočet SPP, tak ako si to želáme zachovať a tiež, aby sme dodržali záväzky, ktoré sme si stanovili, tak aby sme presadili spravodlivú, udržateľnú a spravodlivú a e, solidárnu povahu spoločnej prosporskej politiky. V tomto duchu žiadam kolegov, aby podporili pozmiacie návrhy. Ďakujem pekne. Prejdeme k všeobecnej rozprave. Neskôr v rozprave Vystúpi kolega Vincenzo Bianco. Vážený pán predseda, ja si veľmi dobre uvedomujem, keďže som súčasťou výboru regiónov už eh, dlho, že politika polospodárstva je oblasť, v ktorej výbor regiónov, ale aj Európsky parlament a ostatné orgány majú rozličné pohľady na vec Uznávam, že dnešná diskusia bude o to zložitejšia, že toto stanovisko zatiaľ nebolo prejednané vo výbore. A preto by bolo dobré vzhľadom na všetky pozmeňujúce návrhy preskúmať e, text dostatočne. V každom prípade teraz e, delegácia e, talianská, v mene ktorej hovorím, momentálne ešte všetko zvažuje Takže nezastupujem tu um, celú skupinu, ale len tá delega- talianskú delegáciu. A čo sa týka hlasovania o uznesení, tak tam to bude ovplyvnené tým, ako sa odsúhlasia príslušné pozmeňujúce návrhy. A stanovisko spravodajcu je veľmi pozitívne v mnohých e, aspektov, ale taktiež sú tam aj negatívne aspekty, pretože sa neberú do úvahy obavy polnospodárskeho sektora napríklad. No a z tohto dôvodu v mene talianskej delegácie chcem povedať, že naše záverečné hlasovanie bude určené a ovplyvnené odhlasovaním jednotlivých pozmeňujúcich návrhov pri hlasovaní. Takže kolegovia, prosím, pozorne sa pozrite na všetky jednotlivé pozmeňujúce návrhy, pretože v prípade niektorých tam, tie niektoré budú rozhodovať, takže je to veľmi dôležité hlasovanie. Prosím, venujte tomu dostatočnú pozornosť. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo Martine Zaligui. Muchas gracias. Ďakujem, pán predseda. Áno, myslím si, že E, čo sa týka počtu pozmeňujúcich návrhov, tak tie jasne ukazujú, že si regióny robia starosti v súvislosti s SPP. Myslím si, že potrebujeme SPP, ktorá bude moderná, ľahšie pochopiteľná a spravodlivejšia, ako hovorí spravodajca, aby sa zaručila konkurencieschopnosť sektora pomocou príslušných opatrení, aby sa zlepšili taktiež príslušné infraštruktúry a taktiež čo týka potravinového priemyslu, ten je dôležitý, je taktiež treba bojovať s vyľudňovaním v La Rioja, toto je pre nás skutočne veľká obava. Chápeme, že tam nemôže dôjsť škrtom a pokiaľ tam dôjde k škrtom, tak musia byť minimálne. A taktiež sa členským štátom e, dodáva v podstate vážna kompetencia v prípade strategických plánov. Na tieto treba dohliadať. Taktiež e, čo sa týka mladých, e, tak tam toto je dôležitý aspekt, je treba omladiť európsky polnospodársky sektor, je treba vytvoriť mechanizmy, aby sme sa vyhli tomu, že ľudia, ktorí už nie sú aktívni, budú naďalej dostávať priame platby pomocou SPP. Takže um, taktiež je treba pomôcť um, odstrániť prekážky pre prístup e, na tento trh pre mladých. Ďalej tu máme pomoc alebo podporu pre konkrétne sektory, ako napríklad u nás je to vinársky sektor, je treba zaručiť kontrol nad sektorom, je treba rešpektovať špecifika, špecifika jednotlivých regiónov, čo sa týka teda napríklad vinárskeho sektora a taktiež je treba bojovať proti e, vyľudňovaniu niektorých oblastí a táto politika tomuto napomáha, alebo bojuje, pomáha bojovať proti vyľudňovaniu. Je treba podporovať znovu zaludnenie vidieckých oblastí. Je dôležité, aby do toho vstúpila aj Európska únia, aby sme e, to doplnili aj príslušným rozpočtom. Ďakujem. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue Jacques Blanc. Ďakujem pekne, Jacques Blanc. Je veux remercier le... Ďakujem pekne, pán spravodajca. A ďakujem pekne spravodajcovi, ktorý urobil veľmi dobrú prácu. Ide o zložku, ktorá je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o budúcnosť európskeho modelu, pokiaľ ide o túto tému a pokiaľ ide o pol- využívanie polnospodárskej pôdy, e, vieme, že sú tu určité slabiny a predovšetkým pokiaľ ide o zóny handicapované, ako napríklad tie horské regióny. Ale chcel by som povedať, že táto téma, a tu by som sa chcel poďakovať za to, že tu boli niektoré prvky zapracované, nadvezuje to na to stanovisko, ktoré bolo odsúhlasené na úrovni výboru regiónov, ktoré bolo takisto veľmi dôležité, rovnako ako tá, táto regulácia, pokiaľ ide o nadmernú volatilitu cien poľnohospodárskych výrokov a my sme v našom výbore už predniesli e, návrhy, ktoré boli aj zapracované v rámci rozhodnutia Omnibus e, na úrovni Európskeho spoločenstva práve pokiaľ ide o poľnohospodárskú politiku. Takže takisto to nadvezuje, aj do, zra, nadvezuje to na rámec, e, ktorý bol navrhnutý práve pokiaľ ide o boj proti opatreniam nelegálneho postupu, práve pokiaľ ide o potravinový reťazec na to, aby sme posilnili tieto oblasti. Na jednej strane to bol omnibus, ide tu o posilnenie polnospodárov práve a výrobcov polnospodárskych, ktorí sú, kde berieme do úvahy to, že sú tu ešte kapacity na to, aby sme sa pohli dopredu, aby sme tu mali takýchto prostredníkov, s ktorými sa dá vlastne eh, v rámci rozhovorov a rokovaní pohnúť ďalej. Takže čo je dôležité, je, aby tu nedošlo k izolácii. Nadvezujeme tu jednoducho na to naše úsilie, ktoré sme na úrovni výboru regionu mali v minulosti, kde nám bolo umožnené pohnúť veci dopredu. Som presvedčený o tom, že akékoľvek už sú už ťažkosti, pretože tu máme odlišné oblasti v poľnohospodárstve, máme tu odlišné územie, územia a je veľmi dôležité, aby sme my E, zvolení za regióny a jednotlivé oblastné cieľky, aby sme preukázali naše odhodlanie bojovať za prvú európsku spoločnú politiku, nesmieme na to zabúdať, a to je práve politika poľnohospodárstva, ktorá vstupuje do tohto e, globálneho projektu a, ne, a nevyčerpáva sa v tom, nemáme tu teda iba veľké mesta, máme život aj vo vidieckých oblastiach. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo Guido Milana. Ďakujem, pán predseda. Všetci chceme spravodlivú, spravodlivé, udržateľné a sociálne polospodárstvo, ale ak je to urobiť, toto je treba pochopiť a pri zostávaní rozpočtov. Ja som e, poslal 150 e, pozmeňujúcich návrhov a nesúhlasím so stanoviskom spravodajcu. Spravodajca vypracoval určitú trajektóriu, aby sa dopracoval k príslušným cieľom. Myslím si, sa vzdialil od skutočných zájmov polnospodárskeho sektora. Napríklad som proti tomu tvrdeniu o e, každoročnej rotácii. Ďalej, e, čo sa týka redukcie určitých e, chemických látok. Samozrejme, spotre, otázka spotrebiteľov, e, dobrej vyživa tak ďalej, to súhlasím, ale ďalej tu ide o to, aby SPP vytvorila sociálny hospodársky kontext, aby sa nám podarilo dosiahnuť stanovené ciele pretože ináč to nebude spravodlivé a polnohospodárov budú musieť zaplatiť cenu napríklad za znečisťovanie a toto je pre nich veľká záťaž. Takže táto politika musí byť spoločná, áno, ale preto, aby naďalej bola spoločná, tak nemusíme tam vkladať väčšiu rigidnosť administratívneho pohľadu. Nepotrebujeme príliš e, prísne štandardy. Flexibilita je zásadná, aby krajiny, ktoré rozhodujú tejto novej politike, mali takúto flexibilitu. Takže dokument v tejto verzii podľa mňa je príliš rigidný, neflexibilný, takže prosím, dávajte pozor pri hlasovaní. Je tam veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že si ich treba všetky dobre premyslieť predtým, než budeme hlasovať. My sa teraz zamýšľame nad dlhodobým uh, výhľadom a Ďakujem pekne, Arnold Hač. You, all... Ďakujem pekne, šesť pripomienok. Ďakujem pekne spravodajcovi za e, veľa odvedenej práce. Ide o dôležitý krok, pokiaľ ide o reformu SPP, ale sú tu ďalšie veci, s ktorými sa nedá súhlasiť. Ak sa napríklad pozrieme na stanovisko, ktoré bolo prijaté v skupine predtým, nie je to v súlade, kde sa apeluje na to, aby tu boli väčšie regulácie, pokiaľ je poľnohospodársky sektor, a to vlastne nevedie k digitalizácii a k modernizácii polnospodárskej e, technológie. Takže sú tu takisto aj návrhy, pokiaľ ide o stanovenie si stropov, pokiaľ ide podporu pre mladých polnospodárov na úrovni 70 tisíc eur. Takže toto je v, rozdie, v rozpore s tou správou mladých farmárov, ktorú sme tu mali napríklad pred dvomi rokmi, kde sme apelovali na to, aby mladí polnospodári sa začali, aby boli aktívni v tejto oblasti. Niektoré z delegácií takisto majú problém, pokiaľ ide o priame platby. Tam sú takisto veci, ktoré nie sú akceptovateľné. A pokiaľ ide o delegácie Spojeného kráľovstva a Holandska, tieto ambiciozne ciele sú príliš ambiciozne a Môže to mať negatívny vplyv, pokiaľ ide o organické farmárstvo, pokiaľ ide o pesticídy a tak ďalej. Takže my našim členom dávame možnosť slobodne hlasovať v tejto situácii práve kvôli týmto otázkam, ktorými my nemôžeme súhlasiť. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A teraz dostane náš kolega Rafaele Cataneu. Grazie, presidente. <clears throat> Anche io present... Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Aj ja som predložil viaceré pozmeňujúce návrhy k tomuto stanovisku, ale bolo by ich dokonca oveľa viac. Je tu viacero bodov, ktoré ma nepresvedčili a ja si myslím, že aj pri hlasovaní to musí byť, musia nastať zmeny, pokiaľ ide o hlasovanie. My sme výborom regiónov. My sa tu zastávame inštitúcií v Európskej únii, kde regióny a územné celky sú zastúpené práve nami. Polnospodárstvo, ktoré zastupujeme my, to je to, ktoré je typické pre vidiecký priestor. Sú tu výrobky, ktoré majú rozmanitý charakter. Nemali by sme podporovať nejakú víziu, aby tu bola niečo e, uniformné v rámci poľnohospodárstva v budúcnosti. Toto je, myslím, že jeden z tých najdôležitejších bodov vo väčšine našich stanovísk a mali by sme sa k tomu vrátiť, že tu máme naše územné celky, regióny, ktoré sú rozmanité. To je prvá vec. A druhá vec, ja som ministrom pre životné prostredie v našom regióne a málo kto vie toľko ako ja o tejto problematike, ale ja si myslím, že mali by sme sa pozrieť na to, že životné prostredie a poľnohospodárstvo, to prepojenie by malo byť realistické. Nemôžeme k tomu pristúpať abstraktne, musíme nohami stať na zemi práve pokiaľ ide poľnohospodárstvo, pretože ak nie, tak sa nám podarí dosiahnuť pravý opak toho, čo chceme. Samozrejme, ďakujem kolegom predkladateľovi tejto správy, ale mám predsa len e, pocit, že vo viacerých bodoch pristupuje k tomu tak idylicky, e, práve pokiaľ ide o prepojenie životného prostredia a poľnohospodárstva, stráca sa toto prepojenie s realitou, takže pri hlasovaní musíme viaceré body pozmeniť tak, aby tá správa bola priateľná. Ďakujem pekne a teraz zostane náš kolega Renstrom. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme sa vyjadrili aj k klimatickým otázkam, k biodiverzite a ide o, takisto aj pokiaľ ide o tému zaobchádzania so zvieratami. Uh, už pozeráme do budúcnosti na rok 2022 a bolo by zlým signálom, ak by sme znížili mieru ambícií. Polnospodári samozrejme závisia od klimatických zmien a aj, aj od biodiverzity, ale naše ciele sú skôr na ich prospech, nie proti ním. Ak je tu nejaká aktivita, ktorá bude postihnutá negatívnymi klimatickými zmenami, tak je to práve polnospodársky sektor a znižovanie ambicioznosti našej by vyslalo práve ten nesprávny signál celému zvyšku sveta. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím tu už nejaké žiadne iné žiadosti o slovo, takže teraz dostane slovo spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať pánu spravodajcovi Krosovi za túto správu. Obsahuje prvky, ktoré sú veľmi zaujímavé, čo sa týka e, obehového hospodárstva, taktiež e, inkluzívneho polnospodárstva, ale taktiež sú tam aj určité body, kde ja ako liberál, ale aj ako človek, ktorý pozná tento sektor, musím byť proti. Polnospodársky sektor sa dlho prehýba pod administratívnym tlakom, a je treba mu uľaviť v tomto zmysle, nie mu komplikovať situáciu. Takže máme pozmeňujúce návrhy 268 e, e, a 272, kde sa v podstate táto záťaž ešte zvyšuje a moje, moje poradenstvo pre moju politickú frakciu bude závisieť od odsúhlasenia konkrétnych pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne, už nie sú žiadni iní prihlásení rečníci, takže slovo dostane spravodajca na to, aby mohol reagovať na jednotlivé pripomienky. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Neviem, ako by som to mal zosumarizovať. Musím povedať, že som bol trochu prekvapený z niektorých vyjadrení, keď mi napríklad hovoria, že sú tu zlé veci, ktoré sú obsiahnuté v tejto správe, keď sa tu hovorí, že tu je taká kostnatelosť, e, alebo dokonca, že by som išiel iným smerom ako smerom v záujmu poľnospodárskej politiky. To je surrealistické. Keď umožňujeme dať viac peňazí poľnospodárom malým poľnohospodárom, ktorí potrebujú väčšiu pomoc, vy si myslíte, že toto ide e, iným smerom ako v snahe pomôcť poľnohospodárom, keď chceme financovať viac, keď, keď sú tu opatrenia, ktoré by mali podporiť environmentálne otázky. Toto je nesprávne, keď v súčasnosti už vieme, vieme, že klimatické zmeny v súčasnosti vedú k tomu, že nie o 10, o 15, o 20 rokov budeme vidieť zmeny. Už teraz sa dejú tieto problémy. Takže musím povedať, že som dosť šokovaný pretože ako zodpovedný za e, vyšší územný celok a my všetci máme takú víziu týchto územných celkov a to nám umožňuje preklenúť tieto problémy, aby sme si uvedomili, že aké sú tu ťažkosti na európskej úrovni. A chcel by som povedať, ak chceme spoločnú polnospodárskú politiku v rámci celého nášho kontinentu, tak potrebujeme, aby sme tu mali spoločné pravidlá pre celý kontinent. Ak hovoríme, že sú tu určité finančné sumy, ktoré musia byť vyplatené do takých oblastí ako biodiverzity, ako životné prostredie, alebo do takých oblastí ako je redistribúcia, vidíme takto v súčasnosti vyzerá poľnohospodárska politika. 80% vlastne ide E, takýmto smerom. To vás nešokuje, takže ja apelujem na to, aby ste venovali pozornosť týmto témam. Skutočne nám išlo o to, aby sme pripravili správu a pozmeňujúce návrhy, ktoré by boli vyvážené. Snažili sme sa o niečo, čo by reagovalo tým výzvam klimatickým, výzvam sociálnym, rovnako ako niečo, čo by prinieslo skutočnú európsku dimenziu. Takže ak nebudeme zohľadňovať túto úroveň a európskej politiky, aj poľnohospodárskej politike, tak jednoducho nebudeme mať už o pár rokov spoločnú poľnohospodárskú politiku, pretože nebudeme tu mať investície, budú tu nejaké menšie opatrenia, ktoré pôjdu do oblasti klimatických zmien, ale ak to nebudeme robiť spoločne, tak e, môžeme tu mať o 10 rokov o 2 stupne viac. Takže toto je tá výzva. Toto je výzva v oblasti sociálnej a Počúvajte vašich občanov, počúvajte, načúvajte im. Oni predsa chcú, aby sme mali poľnohospodárstvo, ktoré sa priblíži, ktoré sa priblíži aj kvalitatívne k tým požiadavkám. A, a toto nebolo tu nejako valorizované. My sa snažíme pridať tú pridanú hodnotu. Chceme umožniť poľnohospodárom, aby žili zo svojej profesie, aby žili slušný, slušným spôsobom. Hovorím to v mene poľnohospodárov, ktorí zomierajú na samovraždy. E, vieme, že každý tretí deň sa e, jeden e, zabije, takže máme tu takisto choroby, ktoré máme z toho, že sa využívajú niektoré produkty v poľnohospodárstve. Je mi ľúto, že som jednoducho sa takto vyjadril, ale treba povedať, že tie výzvy sú skutočne také veľké, že musíme sa snažiť vymaniť sa z týchto dogiem. A na záver by som už povedal iba toľko, že treba opustiť, upustiť od týchto dogiem a treba ísť v spoločnom záujme a musíme oveľa viac vecí zdieľať, musíme konať v prospech polnospodárov, práve pokiaľ ide o rozvoj vidiecky, to je veľmi dôležitá oblasť na to, aby sme pomohli našej planéte. Ďakujem. To je koniec všeobecnej rozpravy a teraz sme sa dostali k preskúmaniu 300, vyjasniť 5 než 300 pozmeňujúcich návrhov. Pozmeňujúci návrh 1 až 4, kto je za? Kto je proti? Prijaté. Pozmeňujúci návrh. 5 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 7. Spravo- návrh spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. Pozmúci návrh 11, to je za, to je proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 15 spravodajcu, kto je za, kto je proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 19 spravodajcu, kto je za? Kto je proti? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 22 a 23, ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 24 25 spravodajcu, kto je za, kto je proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 28, kto je za, kto je proti, prijaté. 29 za, to už bolo prijaté takisto. Kto je za 29? Kto je proti? Elektronicky si overíme. Končím hlasovanie a pozmeňovací návrh bol prijatý. Teraz pozmeňovací návrh 31, ale to je identické s 30, takže to je takisto už vybavené. 32 a 33 sú takisto identické. Kto je za? Kto je proti? Elektronicky overíme. vote est clôturé et l'amendement est... Koniec hlasovania zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 34 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 37 za proti prijaté 38 za, proti, prijaté, 39 za, proti, prijaté, 40 za, proti, prijaté, 41 za, proti,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 Pozmeňujúci návrh 42 za. Proti. Prijaté. 43 za. Proti. Prijaté. Bolo to identické so 44, takže 40. 5 teraz. 45 správdajcu za. Proti. Prijaté. 48, 49 a 50, tie sú identické za, proti, prijaté. 51, 52, 53, takisto identické, kto je za, kto je proti. Elektronicky si overíme. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz 51. Pedesiat jedna až pedesiat Takže 54 pôjde dvakrát. Päťdesiatštyri, päťdesiatšesť, päťdesiatsedem sú identické. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 58. Donc, oui, donc 5, le 58 est devenu caduc par les votes, alors 59. 59, kto je za? Kto je proti? Prijaté. 60, kto je za? Kto je proti? Prijaté. 61, kto je za? Kto je proti? Prijaté. 62 bolo stiahnuté. 63, kto je za, kto je proti, prijaté. 64 spravodajcu, kto je za, kto je proti, prijaté. 66, kto je za, čiže kto je za, kto je proti, prijaté. Pozmeňujúci návrh 72. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 73. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 75. Kto je za? Kto je proti? elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 76 kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 77. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 78. Kto je za? Proti? Prijaté. 79. Kto je za? Proti? Prijaté. 80 kto je za? Kto je proti? Prijaté. 86, to je za. Kto je proti? Zamietnuté. 87 za. Proti? Prijaté. Elektronicky si to musíme overiť. Končím hlasovanie. Prijaté. 88. Kto je za? Proti. Prijaté. 89 za. Proti. Elektronické hlasovanie. Le vote est clôturé. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 90. Kto je za? Kto je proti? Elektronicky. Le vote est clôturé et l'amendement... Končím hlasovanie. Zamietnuté. 91 je to identické s 92. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 93 za. Proti. Zamietnuté. 94 identické s 95 a 96 kto je za? Kto je proti? Prijaté. 97. Kto je za? Identické s 98. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 99. Ak to bude prijaté, tak 100 a 101 vypadnú. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 100. To už vypadlo. Sto Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 104 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 106 za. Proti. Prijaté. 107 identické so 108. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 109 za, proti, elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Teraz 111, kto je za? Proti? Prijaté. 112 za? Proti? Prijaté. 113 za? Proti? Prijaté. 116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 Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 120 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 122. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 123 za. Proti? Prijaté. 124, kto je za, kto je proti, prijaté. 125 spravodajcu, kto je za, kto je proti, prijaté. 128, kto je za, kto je proti, prijaté. 131, To je identické 132. Kto je za? Kto je proti? Musíme hlasovať elektronicky. Le vote est clôturé et la... Končí hlasovanie. Pozmeňujúci návrh prijatý. 133. Kto je za? Proti? Schválený. 134 za. Proti? Zamietnutý. 135, rovnaký ako 136 za. Proti? Schválený. 137 identicky ako 138, kto je za, proti, schválený. 139 identicky, so 140 a 141 za, proti, schválený. 142 142 spravodajcu a 142 a 144 tým odpada. Kto je za? Proti. Hlasujeme elektronicky. Le vote est clôturé et l'amendement est rejeté. Končím hlasovanie, pozmeňujúci návrh zamietnutý, takže sa vraciame k 142 pôvodnej, e, zo ktorej rovnako 143 za, proti. Hlasujeme elektronicky. Koniec hlasovania. Schválený. 144 za, proti, schválený. 145 identický ako 146 a keď je schválený, tak 147 odpadá, kto je za, proti, schválený. 148 150 neplatný a 158 a 148 a 149 sú rovnaké, kto je za, kto je proti. Hlasujeme elektronicky. Vote est clôturé et la... Končím hlasovanie, pozmeňujúci návrh zamietnutý. Takže 150. Kto je za? Proti? Schválený. 151 za, proti, zamietnutý. 50 nie, pardon, 152 za proti schválený 153 a 154 a 155 tým odpadajú, kto je za proti zamietnutý takže 154, o tom musíme teraz hlasovať. Za, proti, schválený. 155, identický, aha, dobre. Takže to už bolo odhlasované. 156 za, proti, schválený. 157 za, proti, schválený. 158 za, proti, schválený. 159 s tým 160 odpadá, kto je za, proti, schválený. 161 za, proti, schválený schválený 162 stiahnutý mi hovoria takže 162 tým pádom 3 a 4 odpadajú kto je za proti schválený 165 za proti, zamietnutý. 166 za, proti, zamietnutý. 167 za, proti, zamietnutý. 168 a 169 odpadá, kto je za? Proti Chválený. 170 za, proti, zamietnutý. 171 za, proti, schválený. 172 za, proti, overme elektronicky. Le vote est clôturé. Končí hlasovanie. Pozmeňujúci návrh je zamietnutý. 173 za. Proti. Zamietnutý. 174 za. Proti. Schválený. 75 est retiré. 175 stiahnutý. 176 spravodajca tým pádom 76 7 a 8 odpadá. Kto je za? Proti? Schválený. Teda ideme na 179 za, proti, zamietnuté. 180 za, proti, schválený. 181 ak je schválený, tak 182 odpadajú a spravodajca o slovo k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Ďakujem pekne, pán predseda. Spravodajca, nie, tento pozmeňujúci návrh sa týka cieľov zníženia emisie skleníkových plynov, o čom som už hovoril. Je, ide o to, aby sme to zosúladili s cieľmi Európskej únie, takže v prvá verzia si dala cieľ 50%, tu nás som zohľadnil spätné informácie niektorých členov regiónu, takže sme si dali cieľ 30%, aj to úplne koherentne, opakujem, 30% znižovanie emisí skleníkových plynov je úplne koherentné s usmerneniami Európskej únie a organizácie OSN. Ďakujem. Ďakujem, takže hlasujme. 181 spravodajcu za, proti, schválený. No, nous arrivons au 100. Takže ideme na 184, identický zo 185 do za, proti, schválený. 186 tým pádom 86-88 odpadáva spravodajca, žiada o slovo. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Tu ide o bioprodukciu, plochu bioprodukcie, takže áno, dávame si tu cieľ, e, je to stále v podstate v prvej správe, sme mali strojnásobenie plochy na ekologickú produkciu, pretože áno, samozrejme E, môžeme si predstaviť, že je ťažké dosiahnuť tento cieľ, takže ide tu o zdvojnásobenie. Ale chcem vás upozorniť na to, čo som povedala aj pred chvíľočkou. Naozaj to zodpoveda očakávaniam spotrebiteľov, ide o zdravie obyvateľstva, je to skutočný, skutočný prínos pre polnohospodárov. Všetci, ktorí sa vybrali k ekologickému polnohospodárstvu, sa im darí oveľa lepšie vrátanie finančných aspektov. Ďakujem pekne. Takže hlasujme, kto je za 186R. Proti. Hlasujme elektronicky. parler aussi si c'est bien. Le vote est clôturé et la... Koniec hlasovania, pozmeňujúci návrh schválený, takže ideme na 189 spravodajcu, spravodajcu tým pádom 189 odpadá a spravodajca žiada o slovo. Ďakujem, nebudem sa veľmi hlásiť o slovo veľmi často. Tu na naozaj tieto tri veci išli za sebou. Je to vlastne v tom istom duchu, Ide o, zni- o cieľ zníženia používania pesticídov. E, najprv sme tam uviedli 50%, áno, to bolo určite priveľa na úvod, takže sme to znížili na 30% a takisto e, cieľ ochrany zdravia obyvateľstva. E, v každom prípade sa v podstate to dá spraviť, iba takto nehovoríme úplnú elimináciu, ale ide o cieľ znížiť o 30 Používanie pesticíd, kto je za? Proti? Schválený. Prejdime teda na 100 93 identické ako 94 194 kto je za proti zamietnutý 195 spravodajcu ktorý pôvodne 195 tým odpadá, ale tu takisto hovoríme o ústnom kompromise. K tomu dám slovo spravodajcovi. Et vous voyez le texte à l'écran. Oui, oui text vidíte na obrazovkách. Áno, ďakujem. Takisto to súvisí s diskusiou, ktorú sme mali aj s e, pánom Milana. E, ide o dobré podmienky zvierat a je tu žiadosť, nejde to vegetariánstvo za každú cenu, ale predsa len e, dobré podmienky zvierat, to je téma a ide o to, aby sme postupne a plánovane sa blížili k ukončeniu alebo znižovaniu e, chovu v klietkách celej únie. E, áno, počul som spotrebiteľov, občanov, spolupčanov, všetci žiadajú, aby sa skončilo s priemyselným chovom mm, do roku 20 eh, takže tu ideme, tak postupne sa k tomu chceme dostať. Ďakujem, kto je za. Pozmenujúci návrh spravodajcu. Kto je proti? Schválený. Takže 196 rovnaký ako 197 a 198, kto je za, proti, schválený. A dostávame sa 199 za, proti, schválený pozmeňujúci návrh 200 spravodajcu, tým pádom odpadá 200 a 203 pôvodných, kto je za, kto je proti, schválený. 204 a 205 identické, kto je za, proti, schválené. 206 spravodajcu, tým pádom 206 až 209 pôvodných odpadá, kto je za, proti, schválený. 210, mm, tým odpadá či nie, neviem. Prepačte. Jednu stranu som predbehol, takže 209 spravodajcu. Tým pádom pôvodných 299 odpadá. Kto je za? proti, schválení. 211 za, proti, hlasujeme elektronicky. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Koniec a pozmeňujúci návrh schválený. Dostávame sa na 212 spravodajcu, ktorý teda 212 až 214 pôvodných odpadá. Kto je za? Proti? Schválený. 215, identické ako 216, kto je za? Contre Adopty. Schválený. 217, rovnaký ako 218, to je za, proti, schválený. 219, identické ako 220 a 221, kto je za, kto je proti, schválený. 222, identique au 200. 222, rovnaké ako 223 za, proti, schválený. 224 za, proti, zamietnutý. 225 za, proti, zamietnutý. 226 a 27 identické za, proti, schválený teraz navrhujem zo skupené hlasovanie na 228 až 236, celá skupina pozmeňujúcich návrhov, kto je za, proti, schválené. ...237 za, proti, schválený. 238 za, proti, hlasujeme elektronicky. Mám si na pasuje. Le vote est clôturé et... Koniec hlasovania, pozmenujúci návrh zamietnutý. 239 za, proti, schválený. 240 za, proti, zamietnutý. 241, tým pádom 242 odpadá, kto je za, proti, elektronicky. Le volet clôturé. Koniec, pozmenujúci návrh zamietnutý. 242 za, proti, zamietnutý. 243 za, proti, schválený. 244 za, proti, elektronicky. Le vote est clôturé et la... Koniec. Pozmeňujúci návrh schválený. Pozmeňujúci návrh do 145 za, proti, schválený. 246 za, proti, schválený. 247 za, proti, schválený. 248 za, proti, schválený. 249 za, proti, Hlasujeme elektronicky. Le vote est clôturé. Koniec pozmeňujúci návrh zamietnutý. 250, 251, 252 sú rovnaké. Kto je za? proti, schválený. 253, rovnaké ako 254, kto je za, proti, schválený. 255 za, proti, schválený. Oui. No, 256 étaient identiques. 256 bol identický, takže to je prebrzat, to je vyriešené a teraz máme 258. A ten je identický 259, 60 a 61. Kto je za? Proti? Schválený. Takže sme na 262 za, proti, schválený. 263 za, proti, elektronicky. Le vote est clôturé et l'amendement est... E, pozmeňujúci návrh schválený. 264 za. Proti. Schválený. 265 spravodajcu, tým pádom odpadá 265, 266 pôvodné. Kto je za? Proti schválený. 267 za, proti, zamietnutý. 268 za, proti, schválený. 269 odpadá. 270 za, proti, schválený. 271 za, proti, zamietnutý. 272 za, proti, elektronicky. Koniec hlasovania. Pozmeňujúci návrh zamietnutý. 273 spravodajcu, tým pádom odpadá pôvodný 273 a 277 a spravodajca žiada o slovo. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ide o pozmenujúci návrh, ktorý sa týka dobrovoľnej pomoci dispozícii v prípade kríz, je žiaducejšie dobrovoľne zasahovať už pred krízou, ako až potom, keď naozaj prepukne. Áno, je pravda, že sa, nie je to také jednoznačné, ale to opatrenie, ktoré bolo efektívne v prípade krízy s mliekom, aj keď sa to uplatnilo trošku neskoro. A ak by sa nám naozaj podarilo zvládnuť krízu, to znamená nájsť riešenia v tom momente, už keď je kríza, to už stojí oveľa viac. A opäť poviem, že to je koherentné so správou, o ktorej sme hlasovali v júli 2018 a so správou pána Blanka o volatilite cien. Ďakujem pekne. Hlasujme, kto je za pozmenujúci návrh spravodajcu. Proti.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 Le vote est clôturé et l'amendement... Koniec, pozmeňujúci návrh zamietnutý. Takže... ...273 pôvodný, identický ako 274. Kto je za? Proti? Schválený. Pozmeňujúci návrh 275 za, proti, schválený. 276 za, proti, elektronicky. Le vote est clôturé et l'amendement est... Pozmeňujúci návrh schválený. 277 za. Qui est contre? Proti. Schválený. 278 za. Proti. Schválený. 279 za proti elektronicky. Le volet clôturé. Koniec hlasovania, pozmeňujúci návrh schválený. 280 spravodajcu, tým pádom pôvodná 280 odpadá. Kto je za? Proti? Schválený. 281 stiahnutý. Takže navrhujem, aby sme hlasovali v bloku 282 až 285. Kto je za? Proti? Schválené. 286 za. Proti. Elektronicky. Le vote est clôturé. Koniec. Pozmeňujúci návrh zamietnutý. 287. 287 za, proti, prijatý. 288 za, proti, prijatý. 289 za, proti elektronicky. Le vote est clôturé. Koniec. A pozmeňujúci návrh zamietnutý. 290 za, proti, schválený 91 spravodajcu, tým pádom pôvodné 291 odpadá za, proti, schválený 292 spravodajcu, tým pádom pôvodný 292, 293 odpadajú, kto je za, proti, schválený 200 94 za, proti, zamietnutý. 295 za, proti, zamietnutý. 296 spravodajcu, tým pádom pôvodný 296, 297 odpadajú za, proti, schválený. 298 za, proti, schválený. 299 za, proti, elektronicky. Le vote est clôturé et... Koniec, pozmeňujúci návrh zamietnutý. 300 za, proti, elektronicky. Je La parole, c'est... Le vote est clôturé et la... Koniec. Poznajúci návrh schválený. 301 spravodajcu, tým odpada pôvodná 301, slovo dostáva spravodajca. Áno, ďakujem pekne. Tento pozmeňujúci pozmeňujúci návrh je, sa týka otázky poistenia. To je veľmi citlivá téma, ale ide o to, že tu chceme povedať, že je vhodnejšie, čo sa týka trhu v podstate e, reglementovať trh a neriešiť všetko cez poistenie. Uvediem len príklad. Toto je systém Spojených štátov. E, e, jednoducho 0,2 miliardy sú príjmy polnospodárov a všetko ide do príjmov poisťovní. Áno, poistenie pre klimatické zmeny, e, katastrofy sanitárne a podobne. To je v poriadku. Ale čo sa týka poistenia proti výkyvom na trhu, je lepšie reglementovať trhy. takže to sme chceli len skorigovať tú našu myšlienku. Ďakujem pekne. Hlasujme, kto je za pozmenujúci návrh správodajcu. Proti. Schválený. Pozmenujúci návrh 302 za proti, zamietnutý. 303 za, odpadá tým 304, kto je za, proti, zamietnutý. 305, eh, 304, pardon, za, proti, schválený. A teraz hlasujeme o celom stanovisku, kto je za, A pardon, ešte tu bola žiadosť o slovo. Nech sa páči, máte slovo na dve minútky. Ďakujem pekne, pán predseda. Nepotrebujem dve minúty. E, niekoľko sekúnd mi stačí. Chcem povedať, že talianská delegácia e, si všimla, že bolo viacero pozmenujúcich návrhov, ktoré boli prijaté e, zo strany spravodajcu a plenárky, ale sú tu iné otázky, ktoré neboli akceptované. A preto talianská delegácia sa zdrží hlasovania. Je tu ešte niekto iný, kto sa chce vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Skôr ako budeme hlasovať o celom stanovisku, chcel by som vás poprosiť, či by ste nepreverili hlasovanie o 55, 56 a 57 to boli dôležité pozmeňovacie návrhy, pretože tu hovoríme o vyrovnávaní platieb na hektár a bolo by korektné hlasovať elektronicky k týmto trom pozmeňujúcim návrhom. No, no, no, no, no. Nie, nie, nie. Dohlasovalo sa, keď sa dohlasovalo, už sa k tomu nevraciame. To jednoducho neprichádza do úvahy. Ešte sa niekto hlási o slovo? pán Adjompardi. Áno, pán predseda, v mene EPP e, navrhujeme, aby sa hlasovalo za správu vzhľadom na prijaté pozmenujúce návrhy, takže poprosím, aby ste hlasovali za. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Ak nie, tak hlasujeme o stanovisku, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? stanovisko schválené veľkou väčšinou. Blahoželáme spravodajcovi a celému týmu za vykonanú prácu. A teraz dostane slovo prvý podpredseda, aby prebral štafetu a dúfam, že tu bude menej pozmeňujúcich návrhov pre ďalší bod. Mm.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 Ah, yeah, yeah. Bella Bush is no, so he is not Yeah. Okay, okay, that's right. Yeah. Okay, uh, ladies and gentlemen. Dobre, dámy a páni. Sit down. Prosím, usaďte sa. Pokiaľ ešte niektorí si musíte urobiť krátku pauzu, tak eh, si ju urobte, ale my ostatní budeme pokračovať, lebo tu máme ešte ďalej do napriek tomu, že nie sú až také komplikované a nemajú až toľko pozmenujúcich návrhov. Ďalej tu máme Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Spravodajcom je Žimo Puiš i Ferrer, ktorého nahrádza pán Kalabojk. Takže teraz bude prezentácia stanoviska. A dúfam, že spravodajcovia všetkých ostatných stanovísk. Chcel by som vás vyzvať, aby ste boli trochu kratší vo vašom úvode, tak aby sme to mohli všetko hladko prejsť. Takže prosím, začníme. Prosím, kolegovia, potichu. Buďte ticho. Naozaj pokračujeme a odozdávam slovo k tejto téme spravodajcovi, tak aby nám prednesol úvod ďalšiemu stanovisku. Pán spravodajca, prosím. Ďakujem, pán predseda. Poprvé by som chcel ospravedniť predsedu valencijskej komunity, ktorý tu bohužiaľ nemôže byť. Ospravedlňujem sa pri tomu, že veľmi chcel tu byť, tak nemôže. A chcem povedať, že táto otázka už od eh, začiatku problémov prispôsobenia sa globalizácii, predovšetkým v tých sektoroch priemyslu a v tých regiónoch, ktoré boli v prednej línii globalizácie, tak eh, sme sa snažili zareagovať na túto kritickú situáciu, predovšetkým eh, v súvislosti so zamestnancami v týchto regiónoch, v týchto priemyselných sektoroch, ktoré boli ohrozené aby sme chránili hlavne tých najzraniteľnejších. Taktiež chcem povedať, že my sme z regiónu, ktorý najviac využíval tento fond a tým pádom chcem povedať, že presne vieme, o, čo, o čom tu hovoríme a môžeme povedať, že je to účinný a potrebný nástroj a preto sme proti tomu, aby bol vyškrtnutý alebo bol absorbovaný e, do iných fondov. A taktiež chcem povedať, že Európska komisia postupuje pozitívnym spôsobom ktorým súhlasíme. A síce, že stále viac e, sa venuje skôr prevencii problémov, predtým, než sa vôbec stanú a tým pádom sa dá anticipovať situácia, ku ktorej môže dôjsť v jednotlivých sektoroch a regiónoch. Okrem toho, ako som povedal, sú tu určité špecifika jednotlivých regiónov a určitých ekonomických sektorov a preto Potrebujeme predovšetkým väčšiu flexibilitu, aby sme mohli lepšie reagovať na jednotlivé rôzne situácie, podobe teda mechanizmov, rôznych nástrojov, lehôd a taktiež počtu zamestnancov, ktorí sa to bude týkať. A potrebujeme flexibilitu taktiež preto, že ja som bol v Európskom parlamente, keď sa spustili diskusie o Fonde prispôsobenia sa globalizácii a vtedy sme tam mali tieto prechody ktorí sa sústreďovali na dôsledky globalizácie, tým, že sa otvorili medzinárodné trhy, aké to malo dopad na regióny a priemyselné sektory. No ale teraz tieto zmeny taktiež súvisia s digitalizáciou, s klimatickými zmenami, e, s vývojom umelej inteligencie a s ďalšími rôznymi faktormi. A tým pádom je nepostradateľná existencia takéhoto účinného nástroja. Myslíme si, že mal byť aj flexibilný, aby sa prispôsobil týmto novým skutočnostiam. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. A nemáme tu žiadne ďalšie príspevky, takže prejdeme rovno k pozmeňujúcim návrhom. Ideme hlasovať. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za? Prosím, hlasujte. Proti? Väčšina je za, takže schválené. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za? Kto je proti? Nikto, takže schválené. Pozme sa návrh 3, to je za. To je proti. Väčšina je za, takže schválené. Pozme sa návrh 4, to je za. Ďakujem, to je proti. Väčšina je za, takže schválené. Číslo 5, to je za. To je proti. Väčšina bola za, takže schválené. Číslo 6, to je za. Ďakujem, to je proti. Väčšina je za, takže schválené. Číslo 7, pokiaľ bude schválené, tak číslo 8 odpadá. Kto je za? Sedmička. Nikto proti? Väčšina je proti, takže zamieta sa. Číslo 8, kto je za, prosím. Kto je proti? Nikto, takže schválené. Číslo 9, kto je za? Kto je proti? To, nikto tu je. Takže schválené. Číslo 10. To je za. To je proti. Väčšina je proti. Takže za zamietam. Číslo 11. To je za. Ďakujem. To je proti. Väčšina je proti, takže sa to zamieta. Číslo 12, to je za. Ďakujem, kto je proti. Väčšina je proti, takže sa to zamieta. Číslo 13, to je za. To je proti. Väčšina je proti, takže sa to zamieta. Číslo 14, to je za. Ďakujem, kto je proti. Väčšina je proti, takže sa to zamieta. Číslo 15, to je za. Ďakujem, kto je proti. Väčšina je proti, takže zamieta sa. Číslo 16, to je za. Ďakujem, kto je proti? Nikto. Takže schválené číslo 17. Kto je za? To je, ďakujem, kto je proti? Väčšina proti, takže zamieta sa. Číslo 18, to je za. Ďakujem, kto je proti? Len pár, väčšina je za, takže sa to schvaluje. Číslo 19, to je za. Ďakujem, kto je proti? väčšina je proti, takže sa to zamieta. Číslo 20, to je za. Ďakujem, kto je proti? Nikto, takže schválené. A teraz hlasovanie o stanovisku po zmenách, to je za. Ďakujem, kto je proti? Jeden je proti, takže sa to väčšinou schválilo. Ďakujem, ďakujem pán spravodajca. Ja by som chcela vám všetkým chcem vám všetkým poďakovať za vašu podporu a poďakovať aj všetkým subjektom a organizáciám, ktoré sa angažovali v našom konzultačnom procese a samozrejme taktiež chcem poďakovať expertom, ktorí nám pomohli pri vypracovaní správy. Ďakujem. Ďakujem. Pozdravujte pôvodného spravodajcu, pána Pujža. Ďakujeme. Dobre, teraz ďalšie stanovisko. Spravodajkyňou je pani Ford, ktorá je radnou e, v Korku. Prosím, poďte sem k nám aj so svojim expertom. And the, it's about the single market. A týka sa to programu pre jednotný trh. Máme tu asi 20 pozmeňujúcich návrhov, ktoré si potom musíme prejsť. Okay, Madam Rapporteur. Ďakujem. Takže pani spravodajkyňa, dostávate slovo. Ďakujem pekne vám, predseda. Program Pejednotý trh je jedným z najväčších úspechov Európskej únie. Priniesol obrovský, obrovský prospech európskym podnikom aj občanom, vytvoril tisíce pracovných miest, vytvoril lepší úroveň E, ochrany spotrebiteľa, posilnil konkurencieschopnosť podnikov, predovšetkým malých a stredných a umožnil ľuďom pracovať, žiť a študovať, kde chcú a zaručil e, presadzovanie prvotriedných štandardov a taktiež e, produkciu vysokokvalitnej európskej štatistiky, ktorá je zasadná pre vytváranie legislatívy a príslušných stratégií. Takže je jadrom európskej politickej a hospodárskej integrácie. Máme 500 miliónov eh, občanov a viac než 24 miliónov podnikov a vďaka tomuto programu sa peniaze môžu pohybovať eh, po EÚ rovnako ako v rámci jednej konkrétnej krajiny a Máme tu voľný obchode, boli odstranené byrokratické prekážky, tak aby všetky toky boli jednoduchšie a tým pádom tu je hospodárska súťaž, ktorá znížila ceny. E, spotrebitelia majú e, viac e, alebo väčší výber. Taktiež prichádza nová digitálna revolúcia a globalizácia. Mm, teraz prichádza Brexit a toto ohrozuje obchod a našich občanov, ale taktiež tu máme veľké výzvy pre jednotný trh a pre jeho reguláciu a uplatňovanie ustanovení, pretože vytváranie pravidel a nariadení to je jedna vec, ale ich účinné presadzovanie to je druhá vec. A ja som sa sústreďovala na podporu jednotného trhu a malých a stredných podnikov. Moje stanovisko zdôrazňuje dôležitosť malých a stredných podnikov na neustále výzvy, ktoré musia čeliť, čo sa týka prístupu k financiám a k prospechu jednotného alebo prínosu jednotného trhu je treba eh, ich eh, toto všetko doplňať na úrovni členských štátov. Taktiež hovorím o ambíciách a eh, budúcnosti EEN a taktiež moje stanovisko zdôrazňuje dôležitosť ochrany spotrebiteľa, predovšetkým čo sa týka sektora finančných služieb, keďže úspech v tomto sektore môže mať dopad na život e, občanov, taktiež organizácia na ochranu spotrebiteľa musia byť schopné konať nezávisle, pomáhať občanom a musia by mať podporu v podobe príslušnej legislatívy v členských štátoch. Taktiež riadenie jednotného trhu je zásadné a miestne a regionálne orgány musia taktiež mať dôležitú úlohu, pretože je treba zaručiť aj presadzovanie európskej legislatívy pre jednotný trh holistickým spôsobom, musíme sa na to dívať aj v kontexte verejného obstarávania nástrojov vlád, ochrany spotrebiteľa malých stredných podnikov a konkurencieschopnosti. Regionálne miestne štruktúry sú jedným z najlepších spôsobov, ako sa dostať k občanom a vytvorenie jednotných e, kontaktných miest na regionálnej miestnej úrovni na poskytovanie informácií a poradenstva občanom v blízkosti ich bydliska a pracoviska je zásadné. Taktiež chcem poďakovať Karovi za e, jeho rady, taktiež Vasilisovi a regionálnej e, kancelárii a ešte na záver chcem povedať, že pred 25 rokmi bol tento program vytvorený, odstranili sa mnohé prekážky a ľudia prijali nové slobody a príležitosti. Ušli sme veľký kus cesty, ale musíme naďalej vylepšovať fungovanie tohto trhu, aby sme zaručili, že naďalej bude e, plniť pre našich občanov a spotrebiteľov a podniky to, čo musí plniť a je to našou úlohou predať budúcim generáciám E, konkurencieschopný a voľný jednotný trh. Ďakujem. Ďakujem. Pani, pani spravodajkyňa, chce sa niekto vyjadriť? Nie. Takže prejdem rovno k pozmeňujúcim návrhom. Na úvod 1R, spravodajkyne, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Nikto, takže schválené. Potom číslo 1 odpadá. 2R spravodajkyni, to je za. To je proti, ďakujem. Nikto, takže schválené. Tým pádom číslo 2 odpadá. Číslo 3. Kto je za? Môžete hlasovať. Ďakujem, kto je proti bezpečná je za, takže schválené. Takže môžeme to overiť elektronicky ohľadom trojky. Okay, we close the vote. Takže, takže schválené. Trojka je schválená. Číslo 4 odpadá, pretože trojka bola schválená. Teraz hlasovanie bloku 5, 6 a 7. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Nikto, takže schválené. Ďalej, návrh spravodajkyne 8R, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Nikto, takže schválené. Osmička odpadá, číslo 9, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Väčšina je za, takže schválené. Číslo 10, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Len niekoľko, väčšina je za, takže schválené. Číslo 11, to je za. Ďakujem, kto je proti. Väčšina je proti, takže zamieta sa. Číslo 12R, spravodajky, to je za. Ďakujem, kto je proti. Väčšina bola za, takže schválené. Teraz číslo 12 odpadá a navrhujem hlasovanie v bloku ohľadom 13 až 17. Môžeme? Dobre, takže to je za? Hlasujte. Ďakujem. Proti? Nikto. Takže boli všetky schválené. 13, 14, 15, 16 aj 17. Ďalej, pozmi sa na vrch 18, to je za. Hlasujte. To je proti. Väčšina je za, takže schválené. Ďalej číslo 19, to je za. To je proti. Väčšina bola za. Takže schválené. A číslo 20, kto je za? Prosím, hlasujte. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Takže schválené. A teraz príde záverečné hlasovanie ohľadom stanoviska po zmenách. Kto je za? Kto je proti? Nikto. Takže zdržali sa? Nikto. Jednomyselne schválené. Gratulujem, pani spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda. Skutočne dobrá práca. Teraz ďalší bod, ďalšie stanovisko. Prosím, chcel by som pozvať pána Abramovičiusa, predsedu, aby sem prišiel predsedať, aby ja som na seba mohol vziať úlohu spravodajcu. and gentlemen, move on. Dámy a páni, takže ideme k ďalšiemu bodu programu. Máme tu spis týkajúci sa programu Digitálna Európa 2021 až 2027. A mám tu čest vyzvať pána Marku Markulu, spravodajcu, aby nám predniesol všeobecnú prezentáciu. Ďakujem, takže predovšetkým chcem poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli do tohto procesu a zúčastnili sa na ňom. Profesor Tana Tokien bol môjim expertom, keďže pozná, keďže vie, ako alebo pardon, expertkou, keďže vie, ako funguje výbor regiónov, už v minulosti mi veľmi pomáhala. A taktiež chcem poďakovať aj sekretariatu SEDEKu, poskytovali nám veľmi užitočné informácie. A už v júli sme sa poprvýkrát stretli so spravodajcom Tieň Európskeho parlamentu. Boli sme v úzkom kontakte aj s viacerými expertami, až na úroveň generálneho riaditeľa eh, v rôznych, s rôznymi oddeleniami. Sme boli v kontakte. Chcem podať pár vecí, takých hlavných. Po asi 10 ročí experimentovania, inteligentné eh, mesta, digitalizovanejšie mesta teraz vchádzajú do novej fázy a sú, jen, sú len jednou časťou hm, našej úlohy. Mesta musia byť digitalizované, v prípade miest toto veľa znamená pre občanov a digitalizácia je skutočne obrovským prínosom a pomáha a rozširuje aktivity miest. Jedným prípadom, príkladom takýchto aktivít ktorým, ktorým sme sa venovali aj v rámci tohto dokumentu, je, sú samity digitalizácie miest. Hovoril o tom kolega Lamberts v jeho úvodnom príspevku dnes po obede. 41 miest a hlavne ich starostovia so svojimi asistentami sa zúčastnili na samite digitalizovaných miest. Tento summit bol organizovaný generálnym riaditeľstvom GROW Európskej komisie v spolupráci s výborom regiónov a mnohými ďalšími stranami. Bolo to včera. A dnes naďalej niektorí starostovia tu sú a spoluprácu s výborom regiónov. Chcem ešte podať niečo po fínsky. Chcel by som zdôrazniť, že digitalizácia je kľúčovou kľúčovým faktorom pri riešení sociálnych vízie, ako napríklad boj proti klimatickým zmenám a všetkých 17 cieľov držateľného rozvoja, ktoré by sme mali implementovať, taktiež súvisia s touto témou a Európa, európske podniky by mali v globálnom meradle byť lídrami, čo sa týka aj zodpovednosti do budúcnosti tak aby verejný sektor mohol taktiež pracovať na týchto cieľoch a táto silná úloha je možná len pokiaľ budeme spolupracovať a to veľmi angažovaným spôsobom. Čo sa týka digitalizácie verejných služieb, tak tam je zásadné, aby to fungovalo naprieč celou Európou. Je treba zaručiť digitálne zručnosti a partnerstva medzi mestami na miestnej úrovni, malé aj väčšie podniky, akademický svet a výskumné inštitúty hrajú dôležitú úlohu. Taktiež moje partnerstva medzi rôznymi mestami a regiónmi, tie sú kľúčové v Európe. V tomto stanovisku taktiež zdôrazňujeme kvalitu údajov a taktiež to, že potrebujeme mať dostatočné, dostatočné množstvo údajov, tak aby sme mali predstavu o situácii. A chcel by som zdôrazniť, dôležitosť mladých ľudí, ktorí sú zásadní v tejto oblasti, a tieto údaje sú často verejne dostupné, tu chceme ešte zlepšiť. Taktiež podporujeme úlohu miest a regiónov a žiadame, aby táto sieť alebo tieto siete digitálne inovácie boli ešte rozšírené, aby boli plošne prítomné v Európe, tak aby všetky regióny mohli byť súčasťou takýchto, takéto digitálne inovácie a udržateľný rozvoj je taktiež zásadný v tejto oblasti. Ide tu teda o európsky prístup a takto môžeme sa zapojiť do tohto rozvoja. Mnohé detailné riešenia sú taktiež popísané eh, v mojom dokumente, napríklad čo sa týka inovatívnych centier, ich riadenia. Tam sa rôzne zainteresované strany môžu zapojiť, aby spoločne napríklad vytvorili nejaké konzorcia, ktoré musia byť otvorené a na tomto základe potom môžeme ďalej pracovať. No a ešte na záver chcem povedať nasledujúce, toto je poprvýkrát, čo komisia predkladá takýto balíček, ktorý sa týka e, alebo spája aj inováciu, e, výskum a digitalizáciu, tak aby sme mohli ďalej rozvíjať našu spoločnosť v Európe. Parlament a rada si teraz e, robia obavy ohľadom objemu v finančných prostriedkov 9,2 miliardy, to je východiskový bod a je to veľmi dôležité, pokiaľ naozaj chceme zaručiť a zlepšiť konkurencieschopnosť Európy a taktiež chceme navýšiť zodpovednosť. Takže teraz môžeme začať všeobecnú diskusiu. Máme tu len jeden pozmenujúci návrh, takže si myslím, že to by malo ísť rýchlo a ja za seba som ešte vylepšilo tento pozmeňujúci návrh, aby som zintenzívnil jeho dopad. Ďakujem pánu spravodajcovi. A teraz prebehne diskusia. Mali sme úvod. Chce sa niekto zapojiť do diskusie? Nie, takže prejdeme priamo k pozmeňujúcim návrhom. Máme tu len jeden, ktorý bol predložený zo strany EKR. A spravodajca taktiež predložil svoj vlastný pozmeňujúci návrh. Takže budeme hlasovať o návrhu spravodajcu číslo 1. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? A je to schválené. A teraz prosím hlasujte o o stanovisku ako o celku, po zmene. Hlasujte. Ďakujem. To je proti. Nikto. Zdržali sa? Nie. Nikto. Takže gratulujem s veľkým potleskom a jednomyselne. Stanovisko je schválené. A tým pádom by som chcel teraz oznámiť, že Tu máme ehm, stanovisko pána Biankyho, ktoré je posunuté na zajtra. A čo sa týka e, pána spravodajcu Andresa Jadla, jeho stanovisko taktiež posunuté na zajtra. Takže dobrá správa. Končíme prednešok, našu prácu a oznamujem, že rakúska delegácia vás srdečne zve na recepciu v atriu výbora výboru regiónov. Tí, ktorí tu ešte stále ste, všetci zaslúžime dobrú recepciu. Great. Very no. well. Thank you.